ospite questa mattina. Nože, dnes do obeda máme medzi sebou hostia, pána e, ministra Rimantasa Sienkevičusa. On je minister pre dopravo a komunikácie. aktuálneho predsedníctva Môže ostať približne 40 minút. No, najskôr by som chcela srdečne privítať. Dúfame, že nás čaká veľmi intenzívnych 6 mesiacov. Ja som si istá, my ako delegácia ITRE sa chystáme budúci týždeň do, Litve, do Litvy. Prvýkrát sa stretneme u vás, takže srdečne vás vítam a týmto vám dávam aj slovo na približne 10 minút. Nech sa vám páči. Ďakujem Jums, gerbema pirmininke, gerbemi narej. Ďakujem pekne, predsedníčka, vážení poslanci a členovia výboru. Ďakujem za túto príležitosť a predstavenie vám priority litovského predsedníctva v oblasti telekomunikácií. Na úvod by som chcel poďakovať našim predchodcom írskému predsedníctvu a hlavne môjmu kolegovi, pánovi Rebitovi a jeho týmu, ktorí s vašou pomocou a podporou dosiahli veľký pokrok v otázkach, ktoré sú relevantné pre celú Európu. Ako všetci vieme, tak Litva je prvou z troch pobalských krajín, ktorá sa ujala funkcie predsedníctva na Rade Európskej únie. No a v podstate pred menej ako desiatimi rokmi v roku 2004 sme zaznamenali e, prelom v histórii našej krajiny, keď sa Litva stala plnoprávnym členom um, európskej rodiny. Rád by som zdôraznil, že Litva sa bude snažiť zaistiť stabilný a nepretržitý legislatívny proces a bude do toho procesu zahrňať všetkých, všetkých eh, aktérov. Uznávame úlohu, ktorú zohráva Európsky parlament v legislatívnom procese. No a počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť o konštruktívnu, efektívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu hlavne s výborom ITRE. budeme sa sústrediť na obnovu dôvery voči Európskej únii. Rovnako chceme zaručiť finančnú stabilitu a posilniť Európsku úniu ako globálny príklad otvorenosti a bezpečnosti. Počas nášho predsedníctva sa budeme snažiť o vybudovanie kredy dôveryhodnej otvorenej Európy. Ako viete, írske, litovské a grécké predsedníctvo bude, bude poslednou trojkou v rámci tohto legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu a Európskej komisie. To znamená, že čas je veľmi dôležitý. Zaoberám sa mnohými návrhmi komisie, o ktorých bude treba rozhodnúť tak v rámci spolupráci s našimi partnermi v TRIU jasné priority a maximálnu efektivitu treba zaručiť v oblasti telekomunikácií. Dôveryhodná otvorená Európa znamená, že sa budeme musieť sústrediť na vytvorenie dynamického, jednotného európskeho digitálneho trhu. Dovolte mi načrtnúť naše budúce kroky. Poprvé sa budeme snažiť dosiahnuť rýchlu dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom o, trans, o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete. Aktualizovaný text bol predložený koncom mája a dnes váš výbor bude o tejto otázke hlasovať. Som veľmi rád, že máme rovnaké názory na tento návrh a preto dúfam, že po dnešnom zasadnutí budeme spolupracovať s vašim spravodajcom pánom Tošenovským, aby sme čo najskôr v prvom čítaní dosiahli dohodu. Našou ambíciou je vytvoriť základ pre jednoduché, spolahlivé online transakcie, ktoré podporia trh s elektronickými službami. No a ja som preto ministrom jasne povedal na júnovej rade pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, že elektronická identifikácia, dôveryhodné služby sú veľkou prioritou. A je jasné, že ešte treba veľa veci spraviť, aby sme vyriešili dôležité otázky, ktoré súvisia s týmto návrhom, hlavne princípy interoperability a spolahlivosti. Takže dúfam, že naša spolupráca s vašou spravodajkyňou pani Ulskok bude efektívna, účinná a my zaistíme pozitívny a konštruktívny dialog v tejto tak dôležitej otázke. Budeme sa snažiť, aby rada dosiahla pokrok, keď váš výbor o tomto návrhu v septembri bude hlasovať. No a Budeme sa počas nášho predsedníctva snažiť o spustenie jedného trhu nuša. Je tu veľká hrozba v celom telekomunikačnom sektore a to sú telekomunikačné digitálne rizika. Na európskej úrovni treba prijať všetky opatrenia proti tomu, ak chceme zaručiť digitálne hospodárstvo, ako aj stabilné, spolahlivé siete. No a kvôli tomu sa budeme snažiť dosahovať pokrok v návrhoch smernici o sieťach a sieťovej bezpečnosti. Identifikujeme hlavné rizika, výzvy a problémy, ktoré súvisia s internetovou bezpečnosťou. Rovnako sa budeme snažiť dosiahnuť pokrok v rámci návrhu o regulácii opatrení pre širokopásmové komunikačné siete. Potrebujeme zvýšiť efektivitu a kapacitu, aby sme znížili náklady za využívanie tých sietí a zlepšili fungovanie vnútorného trhu pre elektronickú komunikáciu. Na to, aby sme zaistili skutočne všeobecný prístup k internetovým službám, tak online internetové obsahy musia byť dostupné tiež pre osoby s postihnutím. No a z toho dôvodu chceme dosiahnuť pokrok v rámci smernice o prístupnosti e, na stránky verejných orgánov, aby sme dosiahli cieľ udržateľného rozvoja, ktorý je stanovený v programe Európa 2020, budeme musieť revidovať nariadenie o Eh, agentúre pre navigačný systém. Litovské predsedníctvo sa bude snažiť eh, dosiahnuť spoločný prístup s radou, ale súčasne je veľmi dôležité, aby sme s vami spolupracovali, predsednička, keďže vy ste správodajkyňou. Snažíme sa, na, teda tešíme sa na našu spoločnú prácu, rovnako čakáme na návrh komisie k eh, jednotnému európskemu trhu pre komunikácie. Dúfame, že keď identifikujeme ciele, návrh a hlavné prekažky, ktoré treba prekonať, prekonať na to, aby sme vytvorili stabilný digitálny trh, komisia zohľadní otázky, ktoré sa objavili na júnovej rade pre telekomunikácie. Rovnako očakávame, že diskusie medzi ministrami prispejú k diskusiám na rade v októbri. To bude dobrá príležitosť zdôrazniť význam digitálnej agendy pre malé stredné podniky, mládež, ako aj relevantnosť pre európsku politiku inovácií. V spolupráci s Európskou komisiou litovské predsedníctvo uskutoční konferenciu UKT 2013 v novembri tohto roku. Táto veľká konferencia zdôrazní európsku politiku v oblasti informácií, informačných a komunikačných technológií. Dúfame vo vašej, vašom záujme na tento konferencii, alebo už uskutočníme ju vo vašom záujme a všetkých ostatných aktérov. Na záver by som chcel ešte dodať, že dúfam, že sa nám podarí udržať konštruktívny dialog tejto agende. Máme spoločný cieľ, to je dôveryhodná, otvorená, rastúca Európa a teším sa na spoločné dosahovanie týchto cieľov. Ďakujem veľmi pekne a rád teraz odpoviem vaše otázky. Ďakujem pekne. Grazie, ministro, per il suo intervento. Sentiamo ora. Ďakujem pekne, minister, za tieto slova. A tým sa dostávame k prvým eh, príspevkom kolegov. Ako prvá dostane slovo kolegyňa Pilar de Castillo. Ona je koordinátorka EPP eh, na výbore. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás, pán minister, v našom výbore. Ja si myslím, že iste tu bude spolupráca veľmi dobrá. Želám, vás, želám vám všetko najlepšie. Cíte sa to ako doma za každým, keď medzi nás prídete alebo s nami budete v kontakte. Takže vítajte. Vy ste tak predstavili, myslím si, že veľmi kompletným spôsobom spisy, na ktorých sa pracuje. A tie témy, za ktoré je zodpovedná, zodpovedný tento výbor, sú veľmi komplexné. Priemysel, výskum, inovácia, telekomunikácie, technologické ehm, aspekty týchto e, záležitostí No a čo týka vášho predsedníctva, tak vy v podstate máte veľmi aktívny mandát a pani podpredsednička Krus, dúfame, že napíše čierne, čiernym na biele to, na čo tu pracujeme, že vám to všetko posunieme ďalej a potom postupne sa aj naše vládnom dobie blíži ku koncu. Máme tam spisy, ktoré sa týkajú elektronickej identifikácie, dôveryhodných poskytovateľov služieb a ďalšie témy, ktoré budeme riešiť, ako už ste povedali aj vy. Tieto témy sa týkajú aj nás, ako napríklad e, satelitných služieb. A taktiež tu máme smernicu o, bezpečnosť, o bezpečnosť, bezpečných sieťach. Máme tu kybernetickú bezpečnosť. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej sa hovorí aj celosvetovo, nie len v Európe a nie len v našom výbore. Takže toto všetko spôsobuje, že máme naozaj nabitý program a málo času a no taktiež sa týka legislatívy. Hovoríme o spise, ktorý sa týka cloud computing, pracujeme na stanovisku parlamentu, ktoré potom musíme poslať komisii. Je to dôležitá záležitosť a určuje sa taká cesta, ktorú sa budeme uberať, alebo ktorú navrhujeme, aby sme sa uberali sú tu záležitosti ďalej, ktoré nie sú legislatívne, ale napriek tomu sú dôležité. Čo sa týka ale tých legislatívnych spisov, tak už ste to povedali aj vy. Ja si myslím, že čo sa týka tej elektronickej identifikácie dôveryhodných poskytovateľov, tak tam si myslím, že sa dohodneme celkom rýchlo, pretože to, čo sme videli až doteraz v rámci nášho výboru, je to, že v podstate sa veľmi zhodneme na mnohých veciach. Sú tu určité rozdiely, ale je to celé veľmi slubné vo vzťahu k potenciálnej dohode. Myslím si, to nebude až také ťažké dospieť k nejakému konzistentnému a skorému stanovisku ohľadom tejto témy. Takže je tu možnosť, že tento spis vyrieši už na prvom čítaní. Čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, tam je to trochu komplikovanejšie, pretože úprimne myslím si, že možnosti, aby sme ešte za vášho predsedníctva dospeli k nejakej dohode, tak tam je to obmedzené. My chceme hlasovať na plenárke v decembri alebo v januári o tejto téme. Myslím si, že by bolo rozumné takto postupovať, pretože máme dva výbory, ktoré sa týmto zaoberajú. Sú to IMKO a náš výbor a vy budete tvoriť súčasť predsedníctva a preto vás osobne prosím o podporu teraz aj potom, až vaše predsedníctvo už skončí. Napriek tomu stále budete na rade. Je tu pár vecí, o ktorých som chcela hovoriť, alebo som sa vás chcela niečo opýtať. Prvá otázka, na tú si už v podstate odpovedali. Nemôžeme odhaliť e, niektoré veci, ale pani podpredsednička Kruz o to bude hovoriť dnes po obede. Vy už ste zdôraznili to, že chcete prispieť k tomu, aby toto nariadenie bolo uzavreté čo najskôr ešte za vášho predsedníctva. Myslím si, že vás, váš postoj je veľmi pozitívny a že to povedie k tomu, že to naozaj stane. Ja budem vo Vilniuse na konferencii ktorú tam organizujete vy a komisia. A napriek tomu, že bude treba o tom diskutovať s vašim predsedníctvom aj s tým budúcim, dúfam, že vy budete hrať dôležitú úlohu ako akcelerátor. A na záver, posledná otázka, je to taká prozba skôr. V oktobre, v oktobri sa bude konať rada ktorá sa bude zaoberať týmito otázkami, digitálnym európskym trhom, digitálnou agendou. Toto všetko je prepojené teda. A v tomto zmysle náš výbor za menej než hodinu bude hlasovať o uznesení, ktoré určuje stanovisko výboru ohľadom digitálnej agendy Máme tu novú budúcnosť digitálnej agendy. Má to veľmi expresívny názov. Európska digitálna agenda, dvojbodka, rast a zamestnanosť. A je tam podtitulok It's time to move up. Je čas zrýchliť. Takže je dôležité, aby tento hlas parlamentu či už sa bude hlasovať v septembra alebo v októbri, aby tento hlas parlamentu sa dostal až na radu. V tejto agende je niekoľko prvkov, ktoré považujeme za prioritné. Je tam téma roamingu a tak ďalej. To sa tam, o tom sa tam hovorí veľmi jasne. Ale sú tam e, oblasti, v ktorých je treba urgentne zasiahnuť, v ktorých musíme trochu dupnúť na plyn. Poprvé sú to infraštruktúry, ďalej je to, sú to prvky súvisiace s rastom a so zamestnanosťou, no a potom tu máme ďalšie oblasti, ktoré súvisia s plnou digitalizáciou verejného sektora. Toto je naozaj dynamizujúci faktor pre všetky hospodárske oblasti v, digitálnej, v digitálnom sektore. Takže toto stanovisko parlamentu musí byť v októbri na rade naozaj zohľadnené, až sa to bude diskutovať. Okrem toho verím, že sa tu budete cítiť ako doma, opäť vás tu vítam a dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Ďakujem. Grazie, Pilar. Ďakujem pekne, Pilar. Slovo dostáva pán Tošenovský z ECR, nech sa páči. Ďakujem, predsednička. Ja vás tiež vítam, pán minister na našom výbore. Som veľmi rád, že práve dnes, keď budeme hlasovať o jednej správe, ktorá spadá práve do tej oblasti digitálnej a internetovej, že dnes ráno ste práve tu medzi nami a veľmi si to tiež cením. Ja som tiež presvedčený, tak ako ste hovorili aj vy, že je veľmi dôležité širokopásmový internet a rozvoj týchto technológií, pretože to vytvára obrovské možnosti v mnohých oblastiach, či už sociálnej, ekonomickej, samozrejme z hľadiska ekonomickej konkurencie schopnosti Európy je veľmi dôležité, aby sa Európa vyrovnávala s tým obrovským množstvom informácií, údajov a ich spracovaní. Tá správa, o ktorej dnes budeme hlasovať, na výbore sa toho týka. Je to časť celého balíku CIF. E týka sa to širokopásmového internetu, kde z dôvodov rozpočtových rokovaní bola znižená čiastka z 9 miliard na 1 miliardu eur. Takže aj my sme museli samozrejme upravovať celý ten návrh a či dôraz sa kladie na služby a digitálnu agendu. Ja už som s vašimi ľuďmi hovoril o tom, ako celý tento materiál spracovať. No a som veľmi rád, že v rámci predsedníctva ste veľmi odhodlaní uzavrieť túto agendu, pretože my už sa s tým zaoberáme takmer dva roky, alebo viac ako dva roky. A je to skutočne veľmi dlhá doba a bolo by dobré, aby sme tento materiál spracovali. Ja verím, že niekedy v septembri alebo oktobri, keď výbor schváli, by sme mohli uzavrieť túto agendu. Bolo by to iste veľmi dobré. Ja by som sa rád spýtal len jednu vec, aj keď Viem, že veľmi ťažko, pretože bol znížený objem na CIF. E Zostáva otvorené v podstate to, o čom ste hovorili, ako pomôcť čemu uplatneniu broadbandu, kto to podporíte. Uvedomujem si, že v súčasnej ekonomickej situácii snahy vyrovnať sa s finančnými prostriedkami je to veľmi zložité, ale aj tak s vami súhlasím, to čo ste povedali, že je potreba podporiť. A ja sa chcem spýtať na to, ako máte predstavu. Myslím, že by sa to podarilo ešte teraz, na jeseň, tieto finančné podpory nejak navýšiť, ale určite tak, ako som pochopil z vašich slov, máte ambíciu tejto veci veľmi pomôcť. A ako naštartovať väčší technický rozvoj broadbandu v celej Európe, ešte raz ďakujem, že ste medzi nás prišli a teším sa na spoluprácu, ktorá bude najsi veľmi intenzívna a s vašimi ľuďmi sa veľmi dobre spolupracuje. Teším sa na tú spoluprácu a po dvoch rokoch dúfam, že sa nám podarí uzavrieť túto časť CF e s broadbandom. Takže ešte raz vás teda vítam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Tošenovský. A teraz má slovo pán Balčitis. Ďakujem pekne, predsednička. Chcel by som využiť túto príležitosť a tiež by som rád privítal ministra, pána ministra sa, ja už ho poznám relatívne dlho a som si istý, že kompetentný, skúsený kolega, ktorý veľmi dobre pozná viaceré oblasti a som si istý, že predsedníctvo v tejto konkrétnej oblasti bude veľmi úspešné. Digitálna agenda je len malou súčasťou práce nášho výboru. A čas, hovoríme o zodpovednosti Pilar de Castillo hovorila o otázkach digitálnej agendy. Nechcel by som jej myšlienky opakovať, avšak rád by som povedal, že Litva sa bude snažiť posilniť trh s elektronickými službami a podporovať jeho ďalší rozvoj. Mnohé závisí od elektronického podpisu. Táto otázka teraz, doteraz v mnohých krajinách vyriešená nebola a preto by som sa chcel spýtať na vaše kroky, na to, aby sme v tejto oblasti dosiahli pokroky. No a na záver by som vám chcel zaželať veľa úspechov, zaželať veľa úspechov vášmu celému týmu a dúfam, že sa vám podarí dosiahnuť skoré výsledky. Ďakujem pekne, kolega Prody, nech sa páči. Ďakujem pekne, minister, za vašu prítomnosť. Myslím, že to je skutočne veľmi dôležité a významné, pretože doprava telekomunikačné siete sú veľmi dôležité. Najskôr by som chcel hovoriť o probléme bezpečnosti. Bezpečnosť na bezpečnosť telekomunikačných sietí. Keďže táto bezpečnosť sa zdá byť veľmi ohrozená. Už eh, internetové bezpečnosť, Takže sa niekto, povedzme tak, vláme do telekomunikačnej siete, ale sú aj mnohé dôležité veci, ktoré sú technicky možné. A mňa by zaujímalo, aby sme sa o týchto veciach bavili aj v iných veciach. Ja by som chcel využiť a zdôrazniť možnosť že do počítačov boli za, zabudované postupy, ktoré budú schopné identifikovať niektoré kľúčové slova a ktoré obsahy potom na ciele, ktoré slúžia špionáži. Nož to treba neustále preverovať predsa štatisticky minimálne tak, aby bola zaistená dobrá bezpečnosť. Sú tu ešte aj iné aspekty samozrejme, ktoré môžu ohraziť telekomunikácie. Ja by som chcel hovoriť hlavne o satelitných sieťach v, vo vesmírne, vesmíre. Tie skrývajú osobitné rizika. Je tu tiež hrozba kolízie kvôli vesmírnemu odpadu. Sú tu aj slnečné búrky, ktoré sú satelity vystavené tam chýba ešte osobi, špecifický výskum. A preto by som chcel požiadať, pán minister, aby ste sa zasadili o to, aby tieto aspekty boli zaradené do výskumu a vývoja. A pritom treba zohľadiť, že toto sú infraštruktúry, ktoré majú európsku povahu a preto by bolo vhodné, aby sa riešili na európskej úrovni. aj financovanie by malo byť na úrovni EB. Ja som si istý, že to sa vyplatí. No, že skutočne to treba urobiť hlavne v, v období krízy. Treba niečo robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Prody. No už nemáme žiadne ďalšie pripomienky. No a preto dostane opätovne slovo pán minister. Nech sa páči. Ačo, pane prezidente. Ďakujem, pani predsednička. No naozaj ma potešilo to, že som tu počul veľmi špecializované názory členov tohto výboru oblasti telekomunikácií. Pani Pilar del Castillo nám veľmi zoširoka predstavila témy, ktorým sa zabera tento výbor. To znamená, že tu máte naozaj veľké znalosti určite a vy ste povedali, že vaše vládne obdobie sa blíži ku koncu. My budeme predsedať na rade 4,5 mesiaca, pretože v lete si všetci vezmeme dovolenku a taktiež určite aj poslanci Európskeho parlamentu. Hovorili ste o dôvere v telekomunikačnej oblasti, hovorili ste o elektronickom podpise, o, ky- o kybernetickej bezpečnosti. Áno, tejto záležitosti taktiež máme zaradené na programe a budeme o nich diskutovať aj s vami a so všetkými 28 členskými štátmi. Pán Tošenovský, vy ste hovorili o jednej veľmi dôležitej záležitosti. Všetci vieme, že Európska rada sa rozhodla znížiť rozpočet na telekomunikácie na 9,9 milión, o 9,2 milióna eur na 1 miliardu. A je pravda, že je tu naozaj obrovský potenciál v tejto oblasti na vytváranie nových pracovných miest. A toto je v podstate zásadným prvkom digitálnej agendy. A chceme zaručiť implementáciu úsmernení A preto budeme musieť spolu diskutovať a dúfame, že v októbri, ešte v priebehu nášho predsedníctva, sa dopracujeme k záverečnému rozhodnutiu. Pán Balčitis tu hovoril veľmi dôležité záležitosti v súvislosti s rozvojom jednotného trhu, dôveryhodnými službami a identifikáciou pomocou elektronického podpisu a o tom, čo my na naše predsedníctvo hodláme robiť v tejto oblasti. Je to veľmi komplexné, ale pre litovské predsedníctvo tieto veci sú prioritné. Budeme naďalej pracovať na tom, na čom pracovalo írske predsedníctvo. Taktiež upresníme stanoviska členských štátov a vypracujeme stanovisko rady. Sme pripravení konštruktívne spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sme dosiahli pokrok v týchto všetkých záležitostiach a to čo najskôr. Vítame, že, vaše výbor, že váš výbor chce hlasovať o týchto e, veciach už v septembri. Milí kolegovia, ďakujem za túto milú príležitosť, ktorú som dostala sa to vám tu predstaviť. No a teraz otázka pána Prodyho, ktorý hovoril o kybernetickej bezpečnosti. Toto je veľmi dôležitá záležitosť. Budem musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sme znížili mieru hrozby v elektronickej oblasti aby sme zaručili dôveru aktérov, spolahlivosť e, subjektov, ktoré pôsobia v tejto oblasti telekomunikácií. Taktiež budeme chcieť dosiahnuť pokrok v súvislosti s úsmerneniami v oblasti telekomunikácií. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister. Pokiaľ už nikto ďalší sa nechce na nič opýtať, tak v tom prípade pánu ministrovi poďakujem, že sa sem medzi nás poprvýkrát dostavil, takže sme sa sem mohli zoznámiť, lepšie pochopiť, aké sú vaše zámery v ďalších šiestich mesiacoch, keď budeme spolupracovať s vašim predsedníctvom. Dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme, ale medzi tým som si istá, že budeme pracovať spoločne na záležitostiach, o ktorých sme tu dnes hovorili. Ďakujem, pán minister, a všetko najlepšie do vášho predsedníctva. Dobre, teraz máme 20 minút čas. Takže by som odročila zasadanie na 20 minút. Uvidíme sa presne o 10. budeme hlasovať. Bene, buongiorno. Proviamo a... Dobré ráno prajem. Mm, takže hlasovacie kartičky, kontrola, vložte si ich do zariadení. Môžete hlasovať. Hlasovali ste všetci? Môžete ukončiť. Takže prosím, počkajte si. Tak, uzatváram hlasovanie. Príliš veľa ľudí za EPP. Takže, vyťahujem. Tak, dobre, ukončím hlasovanie. Prvé hlasovanie. Máme tu správu Merkis. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 15 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bude musieť ešte skontrolovať. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Dvaja ľudia za EPP navyše. Takže myslím... Alebo ešte je tu jeden navyše. Takže v poriadku. 26 o 23 za, proti, prijatý. 16 za, proti. V poriadku, toto preveríme. Takže 16 za. Je to, je to e, správa Turmes. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 27 proti. E, zamietnuté. Takže 3. Schválený. 22 za, proti. Zdržali sa. Prijatý. 23 za, proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 4. Za, proti. Prijatý. 28 za, Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 5. Takže 28 ešte preveríme, prosím. 28. Ešte jeden za EPP je tu navyše. Jeden za EPP si musí vyťahnuť kartičku. A v poriadku. 46 za, 4 a proti, schválený. Kompromis 5 za, proti, zžali sa, prijatý. 32 za, proti, zžali sa, schválený. 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 35, druhá časť. Za, proti, držali sa zamietnutý. Ale môžeme to overiť elektronicky. Takže 35. Druhá časť. Zatváram hlasovanie. 24 za, 23 proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 44, alebo prosím, ešte 43 chceme overiť. Prosím, môže, môžete hlasovať. 43. Uzatváram hlasovanie. Je tu jeden človek za EPP navyše, ale nezmení to výsledok. 26 za, 24 proti, schválený. Kompromis 8. Prepačte. na návrh 44 za, proti, držali sa. Vyzerá to tak, že je prijatý. Kompromis 8 za, proti, držali sa prijatý. Pozmeňujúce návrh 49 za, proti, držali sa. A teraz overíme 49. Zatváram hlasovanie. Jeden človek za EPP navyše. poriadku. 22 za, 29 proti, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 59 za, proti, zdržali sa, prijatý. 60 za, proti, Držali sa zamietnutý. Kompromis 11. Alebo chceme 60 overiť, prosím. Zatváram hlasovanie. 28 za, 23 proti, prijatý, prepačte. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 60 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci sa návrh 66 za, proti, zdržali sa, prijatí. 67 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 72 za, proti, zdržali sa, prijatí. 73 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatý. 76 za, proti zdržali sa prijatý. 77 za, proti zdržali sa prijatý. Alebo overíme 77. Prosím, môžete hlasovať. Zase jeden človek za EPP navyše. 21 a favore, 29. 21 za, 29 proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 78 za, proti, zdržali sa, prijatý. 79 za, proti, zdržali sa. Overíme si to tá väčšina sa stále mení. Dnes ráno nie je tam ani jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by bol rovnaký ako nejaký iný. Okay. 23 za, 28 proti, zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa prijatí, ale no, myslím si, že prijatí. Môžeme to overiť. Prepačte, ale dnes sa tá väčšina stále mení, takže sa mi nedarí úplne naladiť. Takže 81. Ok. Scusa. 50. 50 za. Takže všetci ste hlasovali, to bolo veľmi pekné. Ďakujem. To bolo krásne. Dobre, takže 82 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Môžeme overiť 82. Uzatváram hlasovanie. 29, 21. 83. Prijatý. 83. Za, proti. Zdržali sa. Prijatý. 84. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 85 za, proti, zdržali sa, prijatí. Overím elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 24 proti, zamietnutým. Pozmeň sa návrh 1 za. Proti. Zdržali sa prijatý. sa návrh 2 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatý. sa návrh 4 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 6. Za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 2. Za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 13. Za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. A teraz záverečné hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Štyridsať deväť za, jeden sa zdržal. Blahoželám spravodajkyni. Ďalej ústná otázka. Za. Spravodajca Rode. Za, proti, zdržali sa, schválené. Rode. Uznesenie Rode. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram. Môžete hlasovať. Je to Finálne hlasovanie Rode. Je to jeden človek z EPP navyše. Uzatváram hlasovanie. 51 za. Gratulujem kolegovi Rode. Teraz prechádzame k správe Tošenovský. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, držali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 24 za. Nie. 21 a 22 sú pokryté pozmenujúcim návrhom 1. Je to prijaté, stačí. Pozmenujúci návrh 24 za, proti, držali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 23 za, proti, Zdržali sa zamietnutý. Pozmenujúci návrh 25 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 26 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 27 za. Proti zdržali sa zamietnutý. Pozmenujúci návrh 81 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 28 za. Proti zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 32 v dvoch častiach, alebo 31, prepašte, 31 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 32 v dvoch častiach za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmienujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa za prijatý. Pozmienujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmienujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmienujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmienujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 41 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 46 za, Prosím. Overíme 43. 43. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Jeden človek za IPP e navyše. Ešte stále. Dobre. 30 za, 20 proti, prijatý. Podmienujúce návrh 46 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 47 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 48 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 50 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 51 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 52 za, proti zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 83 za, proti Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 54 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 55 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 63 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňte návrh 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 60 proti, zdržali sa prijatí. Pozmeň sa návrh 68 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeň sa návrh 69 za, proti zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 70 za, proti zdržali sa prijatý 71 za, proti zdržali sa zamietnutý 72 za, proti zdržali sa prijatý 73 za, proti zdržali sa zamietnutý 74 za, proti zdržali sa prijatý 76 za, proti zdržali sa zamietnutý 75 za, proti, zdržali sa, prijatí. 77 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. sa návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 80 za, proti, zdržali sa, prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za. Overím ešte sedmičku, môžete hlasovať. Jeden za PP navyše. Dobre. Takže 20. 5.24. Prijatý. Ďalej, pozmeňujúci návrh 8. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 9. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 10. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 11. Za, proti, zdržali sa, schválený. 12. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 13. Za, proti, zdržali sa, prijatý 14 za, proti zdržali sa prijatý 15 za, proti zdržali sa prijatý 17 za, proti zdržali sa zamietnutý 16 za, proti zdržali sa prijatý 19 za, proti zdržali sa prijatý 20 za, proti zdržali sa prijatý. Teraz za pozmeňujúce návrhy hlasujte za elektronicky. Najprv ohľadom tých prijatých pozmeňujúcich návrhov je tu jeden človek za EPP navyše. Dobre. Uzatváram hlasovanie. 43 a 6 sa zdržalo. Elektronicky ohľadom legislatívneho návrhu. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 44 za, 6 sa zdržalo. Teraz ohľadom interinstitucionálneho rokovania môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 50 za, jeden sa zdržal. Gratulujem kolegovi Tošenovskému a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Adesso abbiamo il collega Rubik. Kompromiso 1. A favore. Prejdeme na správu pána kolega Rubika. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijatý. 17 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 27 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 28 za, proti, zdržal sa prijatý. 29 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 30 za, proti, proti, zdržal sa niekto prijatý 31 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 32 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý, kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto prijatý, pozmeňovací návrh 40 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 41 s ústným pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 40 dvojka, pozmeňovací návrh za, Sme pri pozmeňovacom návrhu 42, pán Beauty Koffer, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 48 za. Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 49 za. Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 50 za. Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 51 za. Proti? Zdržal sa niekto prijatý. 52 za. Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 9 za proti zdržal sa niekto prijatý, 57 za, proti zdržal sa prijatý, 58 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 59 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 60 za, proti zdržal sa niekto zamietnutý, 61 za, proti zdržal sa niekto prijatý. 62, 63 spolu, za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 64 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 65 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 66 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 71 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 77 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 78 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 79 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 82 za, proti zdržal sa niekto, zamietnutý 83 za, proti zdržal sa niekto, prijatý 84 za v dvoch častiach, prvá časť za, proti zdržal sa niekto, prijatý druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací 92 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 94 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 95 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 96 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 97 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 98 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 99 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 100 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 101 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 102 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 103 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 104 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 105 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 106 za, proti zdržal sa niekto prijatý, 107 za, proti zdržal sa niekto zamietnutý. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 49 za, 2 ja proti. Gratulujeme kolegovi Rybikovi za vynikajúcu prácu. A teraz máme ústnu otázku k Európskemu výskumnému priestoru. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za, 0 sa zdržalo, nikto nebol proti, takže gratulujeme. Tým pádom končíme hlasovanie. Do septembra sa o hlasovaní viac hovoriť nebude. Ďakujem pekne za spoluprácu. Tá prvá časť, tam to bolo trochu komplikovanejšie. A teraz na 3 minútky prerušíme naše rokovanie. Tí, ktorí e, nebudú sa zúčastňovať ďalších dnešných prác, tí prosím nech opustia sálu a potom budeme, potom budeme pokračovať. Takže poprosím opustite sálu, ak viac nemáte záujem zúčastniť sa na ďalších rokovaniach. Vite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 Allora iniziamo, proseguiamo i nostri lavori dando la parola. Dobbiamo teda pokračovať v našej práci. Dám slovo kolegovi Butikoferovi na tému reindustrializácia Európy na podporu konkurencie schopnosti a udržateľnosti. Nech sa páči, pán kolega Butikofer. Ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Teším sa najmä na to, že si vypočujem vaše vyjadrenia a preto budem stručný v rámci uvedenia do problematiky. Môj príspevok do diskusie je e, k dispozícii v písomnej podobe. Rád by som hneď na úvod povedal, že som zapracoval do materiálu mnoho eh, vašich podnetov. Takže všetko, čo sa tu nachádza, eh, nepochádza eh, z môjho pera, ale mnohé mnohé sú návrhy e, z vašej strany, takže ďakujem pekne. Táto správa e, vychádza z komunikácie zo znamenia komisie z minulého októbra. Začnem niekoľkými zásadnými cieľmi a princípmi európskej priemyselnej politiky. Pritom v tomto návrhu správy podporujem tak význam, ktorý prikladá Komisia Európskej priemyselnej politike a zdôrazňujem európskej priemyselnej politike a nie len priemyselnej politike v Európe. Možno ste e, to v záveroch rady z júna e, zistili, že tam sa hovorí o priemyselnej politike v Európe Európe. Avšak ja si myslím, že by sme mali ísť tak, ako navrhuje komisia, vedome o krok ďalej a e, snažiť sa o spoločnú európsku priemyselnú politiku. Rozdiel, ktorý v tom vidím, je, že skutočne sú potrebné spoločné definície cieľov a základných e, predstav. Pritom je dôležité z môjho e, pohľadu, a myslím, že sa to stretlo po diskusiách so širokým konsenzom, Eh, že posilnenie európskeho priemyslu je cieľ, eh, ktorý sa spoločne eh, by sme sa mali snažiť dosiahnuť a prístup komisie je horizontálny. Nie prepojenie priemyselnej politiky cez piliere, kde sa diskutovalo o jednotlivých e, sektoroch e, samostatne, ale horizontálny prístup, e, ktorý sa pýta na rámcové podmienky, ktorým je potrebné sa zaoberať v záujme vytvorenia základu pre efektívnu priemyselnú politiku. Po tretie, a toto tiež e, komisia e, navrhuje ako prepojenie schopnosti a trvalej udržateľnosti. E, hovorím tu o renesancii priemyslu v záujme trvalo udržateľnej Európy. Dôraz a myslím, že dôležitý sa kladie na inovácie, efektivitu a technologickú ofenzívu. E, druhý dôraz sa kladie e, na posilnenie vnútorného trhu. To je úloha, e, ktorá existuje nie len v súvislosti s touto správou, a síce posilnenie vnútorného trhu. Toto musí byť základným cieľom. Bez posilnenia spoločného trhu tie správne stanovené priemyselno-politické ciele dosiahnuť nedokážeme, rovnako tak, ako ich nedokážeme dosiahnuť bez primeraného makroekonomického rámca. Pozornosť osobitnú v mojej správe venujem dvom aspektom, e, ktoré vyplynuli z mnohých diskusí, najmä so stredne veľkými podnikmi, a síce e, téma prístup k spoľahlivému financovaniu, tomto smere eh, je to ešte rôzne prerozdelené v rámci členských štátov a malé a stredné podniky sa dostávajú pod stále väčší tlak Spomínajú sa tu viaceré ďalšie návrhy, ako je možné vytvoriť prístup k spoľahlivému financovaniu. Rovnako významná je oblasť kvalifikácií a ľudského kapitálu aj e, v tomto smere bolo doplnených niekoľko návrhov nad rámec diskusí, e, ktoré iniciovala komisia vo svojom e, oznámení. Doplnil som aj dve kratšie kapitoly, keď sa v jednej z nich zaoberám len v troch odsekoch témou zdrojov a energie. Myslím si, že aj keď to nie je ťažisko vyslovné v oznámení komisie, priemyselnú politiku nemôžeme bez tejto oblasti e, dobre prediskutovať a Myslím si, že je tiež dôležité, aby sme sa tejto otázke venovali osobitne a e, Mm, aby mala e, význam, rovnako tak ako pre južné e, krajiny. E, týmto môžeme trochu popohnať priemysel vpred a postarať sa o akúsi renesanciu. Ďakujem teda za vaše diskusie a očakávam vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Myslím si, že e, musíme našu úlohu dať do tých správnych súvislostí. Európska komisia sa nás nepýtala na naše stanovisko a teda sme ho vypracovali z vlastnej iniciatívy. Oznámenie je dobré východisko, ale je obmedzené a komisia sa často obmedzuje na púhe konštatácie, na reflexie, ale nič nezavezuje z dlhodobého aspektu. Európska populácia trpiaca priemyselnou krízou očakáva konkrétne, jednoduché, inovatívne riešenia. To by malo viesť k tomu, že by sme mali zohľadniť tieto obavy a mali by sme prísť s najlepšími možnými riešeniami. Musíme sa snažiť predkladať riešenia, ktoré umožnia priemyslu opäť e, konkurencieschopnosť a generovanie pracovných e, príležitostí. Spomínal sa aj e, ekologickejší priemysel, ale v tomto smere pozor. Pozor na idealizmus, na špekulácie, na prísľuby priemyselnej revolúcie, ktorá by bola e, zelenšia a e, len pouhým e, lusknutím prstov by sme to vyriešili. Pozor, aby sme neobrátili to správne poradie, aby sme sa nevenovali len zelenej ekonomike a zabudli na to ostatné. Samozrejme, na ekologické výzvy musíme reagovať, ale naši občania často nechápu, že v čase krízy peňazí, namiesto aby sme upevnili, spevnili základy e, nášho domu, e, pestujeme kvietky. Takže e, je potrebné postarať sa aj o nástroje, ktoré umožnia reagovať na tieto výzvy, najmä pokiaľ ide o ťažký priemysel, o výzvy nových technológií. Musíme mať na pamäti aj medzinárodné súvislosti. Je faktom, že nikto nemôže poprieť e, nám, že máme najstaršie priemyselné know-how vo svete ale e, začína sa to meniť v prospech nových rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré s nami vedú boj a ak nebudeme nič robiť, nepodarí sa nám z dlhodobého aspektu prežiť. Tiež sa e, spomínala situácia v EÚ, kde samotné členské štáty si navzájom veľmi konkurujú aj v oblastiach, ktoré vôbec nesúvisia s priemyselnou politikou. A v našom záujme by malo byť zabezpečiť konvergenciu a spoluprácu. Cena energetiky, fiskálny systém, pracovné právo, to by malo byť predmetom nášho záujmu. Ázia a Amerika sa snažia hájiť svoj priemysel a trh. U nás to tak nie je a výsledkom je, že naša priemyselná základňa stráca stále viac pracovných príležitostí. Niekomu sa nepáči eh, hm, táto predstava opätovnej obnovy, preto sa treba správať pragmatickejšie na svetovej úrovni. Buď sa Európa stane partnerom, alebo budeme súťažiť medzi sebou navzájom. Nemôžeme byť oboje. Ak budeme partnermi, potom by sme mali prekračovať hranice tak, aby Európa hovorila jedným spoločným jazykom v priemyselnej politike. Úspech sa totiž nedostaví na národnej úrovni, ale na medzinárodnej. Súhlasím spravo, so spravodajcom, pokiaľ ide o inovácie. Technológie sú veľkou konkurenčnou výhodou Európy. Máme ale určitý handicap, máme síce vynikajúce know-how, ale nevieme ho propagovať pokiaľ ide eh, o, to, ako pôsobia naše podniky v oblasti distribúcie. Často sú to malé a stredné podniky, ktoré prichádzajú s vynikajúcimi nápadmi, ale často nevedia, na ktoré dvere zaklopať a naša administratíva nedokáže eh, reagovať postačujúco rýchlo na požiadavky malých a stredných podnikov a takto eh, sa projekty nezrealizujú, ale zrealizujú sa inde, v Ázii, v Severnej Amerike. Musíme lepšie usmerňovať inovačné projekty. Mali by sme chrániť duševné vlastníctvo, a tiež obchodné tajomstvo. A nemali by sme nevyhnutne zverejňovať všetky výsledky výskumu, ktorý je financovaný EU, ako to vyžaduje komisia. To je veľmi nekoherentné. Prečo sa neinšpirovať metodami iných krajín, vytváranie klastrov, zmapovanie nových možností, podporovanie rizikových podnikov, v mojej konštatujem, že často máme malé a stredné podniky, ktoré nedokážu predávať svoju technológiu, nemajú vlastný kapitál a neposkytujú dostatok záruk bankám. Pritom ich obrad exploduje niekedy ide aj o európske fondy a to je neakceptovateľná a netolerovateľná situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Principiálne pozitívne hodnotíme návrh komisie v súvislosti s reindustrializáciou Európy. Myslíme si, že prichádza o veľmi vhodnú dobu. Ďakujeme pánovi Budikoferovi za príspevok k tomuto návrhu správy, ktorý v podstate rieši túto výzvu zo strany komisie v súvislosti s industrializáciou, pretože nielen treba stanoviť kritériá, ale aj, ako povedal spravodajca, je treba hovoriť o európskej industriálnej politike. Pretože je treba určiť horizontálne kritéria, je treba hovoriť o témach, ktoré sú zásadné pri riešení problému reindustrializácie, ako napríklad e, energia, e, suroviny, logistika, dôležitá aj konkurencieschopnosť je treba vytvoriť e, spojenie medzi novými technológiami a tradičnou výrobou. Je treba hovoriť o vnútornom trhu a aj o súťaži medzi členskými štátmi, ktorá je naozaj zúrivá. Je treba hovoriť o školení, vzdelávaní, o kvalifikácii, celožitotnom vzdelávaní, o rovnosti e, certifikátov o vzdelaní. A čo sa týka tých politických krokov, tak tie musia byť sprevádzané finančnými výhľadmi a dostatočným rozpočtom. Hovoríme o správe, ktorá predstavuje reindustrializáciu ako východisko z krízy. Máme teraz veľké problémy s nezamestnanosťou a chýba mi tu, že komisia nepredstavila krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia, pretože je treba reagovať už teraz hneď a je treba plánovať aj do budúcnosti a predvídať, ako to bude. Takže potrebujeme politické kroky a taktiež nové impulzy, tak aby sme sa lepšie zamerali na potrebné body e, z krátkodobého, strednodobého i dlhodobého hľadiska. Takže ďakujem spravodajcovi za jeho príspevok. Ďakujem. Kolega Johnson, prego. Kolega Johnson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť podeliť sa s vami o isté názory k návrhu tejto správy. Ja by som tiež chcel súhlasiť s predrečníkmi, ktorí povedali, že, dobre, že komisia predložila návrh. Treba to riešiť v každom prípade. Rád by som ešte poďakoval spravodajcovi za návrhy návrhu správy. Tie sú dobré. Máme pred sebou množstvo víziev na celoeurópskej úrovni, mnohé výzvy v Európe. Musíme riešiť tieto výzvy. Momentálne eh, si konkurujeme, avšak musíme spolupracovať medzi sebou, ale tiež v medzinárodnom kontexte. Myslím, že by bolo zlé Lebo bolo dobré, keby sme otvorili viac trhy transparentnejším spôsobom. No a to je jeden z aspektov, ktoré treba riešiť a treba riešiť ďalšie možnosti konsolidácie otvorenia trhov. Na jednej strane máme geografické trhy čiastkové, ale tiež je to európska perspektíva, lebo no by som hovoril o oboch. Hovoríme o viac ako 500 miliónoch občanov predsa. Myslím, že je dobré mať takúto platformu. Potrebujeme prístup na túto platformu, aby sme boli silnejší na medzinárodnej scéne. Takže hovoríme o otvorení trhov, o užšej spolupráci na trhoch a na to potrebujeme rôzne iniciatívy ako Connecting Europe. Je množstvo spôsobov, ako zaistíte, že sa zlepší infraštruktúra, že sa zlepšia príležitosti, napríklad energetický sektor a tiež doprava je ďalšou oblasťou, kde by sa veci mohli zlepšiť. Je tu ďalšia vec, a to je potenciál malých a stredných podnikov. Dovolil by som si tvrdiť, že je tu viac príležitosti, väčší potenciál pre inovácie a tiež príležitosti, čo sa týka istého obrodenia, industrializácie, dať malým stredným podnikom nejakú dôležitejšiu väčšiu úlohu. Hovoríme o horizonte, to je jeden z príkladov, kedy hovorím o inováciách, klasteroch, to sú dobré veci, ktoré môžeme dať malým stredným podnikom. Ďalší veľmi dôležitý bod. Je to v správe správdajcu. Ale dalo by sa to ešte zdôrazniť eh, viacerými návrhmi. Viem, že to nie je otázka kompetencií EÚ, ale otázka školení a vzdelávania. Myslím, že tu by sa dalo urobiť viac. No a Dalo by sa lepšie spolupracovať, ako je to teraz. No a na záver, predsedníčka, dovolte mi povedať, že ďalšie dve kapitoly, ktoré sa pridal do textu, sú dobré. Je tu jedna o energiách a zdrojoch, a prechode na iné zdroje. Myslím, že to je skutočne dôležitá téma musíme hľadať, čo by sa to dalo robiť, aby sme pomohli napríklad s materiálmi. Môžem uvieť príklad, napríklad lesníctvo a lesné zdroje. Ako tieto zdroje využívame, myslím, že to je jeden dobrý príklad. Je to alternatíva fosílny, pre fosílnym palivám, ehm, napríklad rope. Bolo, by, do, bolo dobré využívať zdroje modernejším spôsobom. To je isté príspevok, ktorý my e, ako Európa môžeme urobiť. Ďakujem pekne spravodajcovi za návrhy, ďakujem za správu a teším sa za na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Šimanský dostáva slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja ešte predtým, než začneme hľadať odpovede na dôležité otázky reindustrializácie, myslím, že treba sa zamyslieť nad príčinami problémov nášho priemyslu. Budúcnosť európskeho priemyslu sa zdá byť trochu nestabilná. Naše priemyselné aktivity sa zmenšili, takže čo sa stalo, musíme zodpovedať na túto otázku veľmi rýchlo, pretože to znamená, alebo sú, zahrania to dôsledky tak finančné ako aj sociálne. Ja samozrejme v návrhu správy zatiaľ nevidím úplnú odpoveď na túto otázku. Hovoríme o nových eh, nariadeniach eh, s tým spojených množstvo očakávaní, nový, nové preferenčné zaobchádzanie s niekoľkými priemyselnými sektormi. Avšak nie je to jasná odpoveď na otázku o tom, čo sa stalo s našim priemyslom. Každá akademická štúdia nám poskytne, dokáže poskytnúť odpoveď. A súčasťou odpovede sú veľmi vysoké náklady. Nemôžeme to úplne zmeniť v Európe, pretože to nie je v podstate len na nás. Len ďalej. Konkurencie, schopnosť európskeho priemyslu klesá kvôli vysokým cenám energie, ale niečo by sa dalo robiť na tu niečo robiť, by sa dalo. A ďalej, ďalšia vec je prílišná regulácia. Priemysel v Európe prežíva skutočne ťažké časy, len keď zlepšíme konkurencieschopnosť, e, tak e, sa zvýši aj zlepšia finančné toky a potom sa budeme môcť zamyslieť nad tým, že investujeme niečo do inovácií, pretože inak naše financie nedokážu na tieto zmeny a výzvy reagovať. Malé stredné podniky, väčšie podniky potom budú môcť začať s investovaním do výskumu a vývoja. Takže toto je predpoklad úspechu. Možno by sme mohli byť lídrom, avšak najskôr potrebujeme peniaze, ktoré teraz nemáme, pretože nie sme skutočne konkurencieschopní. No a čo sa týka energetiky, tak eh, rovnaká argumentácia sa tu používa. Sústredíme sa na to, ako ušetriť energiu. Áno, to je samozrejme veľmi dôležité, ale dodávateľská stránka je tiež veľmi dôležitá. Ako generovať lacnú energiu, ako pretvárať trhy inými slovami, ako sa vyhnúť takým politikám, ktoré budú znamenať vysoké ceny energií. No, obávam sa, že súčasné riešenie nie je dostatočné. Ja nesúhlasím úplne so zdôrazňovaním juhu Európy na juhu Európy, v týchto krajinách verejné financie, situácia v nich je veľmi náročná a ťažká, ale najskôr by sme mali prekonať rozdiel medzi západom a stredom Európy vlasti priemyselného potenciálu, pretože ten je skutočne obrovský. No a myslím, že tento dôraz v správe neexistuje problém s nadmernou reguláciou, vysokými cenami energií, avšak nevyužívame dostatočné nástroje, ktoré by nám pomohli bojovať s týmito problémami. A ak to urobíme, tak zelený priemysel, zelené hospodárstvo bude nasledovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva kolega Lange. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja si myslím a správu pána Butikofera považujem za veľmi šarmantnú, pretože dokázal v nej urobiť dve veci. Na jednej strane zdôrazniť, že ide o európsku priemyselnú politiku a tým vzniká nárok integrácia medzi európskou úrovňou a členskými štátmi bola skutočne aj zrealizovaná. Myslím, že to je nevyhnutné, pretože inak nemáme šancu byť konsekventnú politiku. No a veľmi jasne sa ukazuje tiež, že reindustrializácia v rôznych členských štátoch je aj rôzna. No a to sa podarí len vtedy, keď budeme konať spoločne. No a ďalšia veľmi podarená vec je, že pán Butikofer sa sústredí na pár hlavných oblastí. No a kolegyne, kolegovia, to je, myslím, to najdôležitejšie, čo treba dokázať bolo by zbytočné, ak by sme tu mali všetky možné opatrenia, čo sa len vieme predstaviť a pritom zabudli na to podstatné. Takže preto podporujem pána Butikofera, keď zdôrazňuje, že jeden z centrálnych elementov je finančná ofenzíva. Keď si zanalizujeme kde sú slabiny, to sú inovácie. Bude 14, Butikofer poukazuje na to, že potrebujeme inovačnú ofenzívu a možno poukáže aj na to, že existuje správa inovácia komisie, kde sa s hovorí s rôznymi indikátor, o rôznych indikátorách, o patentoch, klastroch a poukazuje to na to, že je, sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. Švédsko je na prvom mieste, no a to je, myslím, hm, prístup, ako zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť na no otázka vnútorného trhu. Áno, iste. Ešte sa tam dá mnohé dobiehať. Ja by som si dokázal aj predstaviť, že oblasti 32-34 a tie body by sa dali trochu prísnejšie sformulovať. No a komisia mohla tam lepšie zakotviť priemyselnú stratégiu, čo sa týka investícií, ale tiež otázok ostatných, keď budeme vytvárať hodnoty v iných krajinách, tak sa nám podarí lepšie dostať pod kontrolu správanie veľkých firiem. Dobre, a čo, čo je efektivita využívania zdrojov, to je tiež dôležitý bod, pretože v nákladovej štruktúre v európskom priemysle už ešte stále máme vysoké náklad na energie, tam treba šetriť. že body 57 až 59. A myslím, že komisia by mala prebrať viac odpovednosti, pretože potrebujeme stabilný rámec, realizácia smernice o energetickej účinnosti, z usmernenia pre obnoviteľné, obnoviteľné zdroje. Či ak komisia má záujem o silnejšiu reindustrializáciu, tak konkrétne opatrenia treba prijímať v oblastiach účinnosti a efektivity využívania energetických zdrojov. Ďakujem pekne a slovo má kolega Henan. Ďakujem pekne, predsednička. Kolega, mm, hovoríme o reindustrializácii Európy. Je to vážny problém naše kontinentu, avšak bolo by dobré, pozrieť sa späť na to, čo už európske inštitúcie urobili. No a úprimne povedané, to nevyvoláva nejakú vysokú veľkú dôveru. V roku 1970 sa hovorilo už raz o reindustrializácii. Komisia neskôr prehlasila, že len konkurencieschopný priemysel umožní spoločenstvu udržať svoje miesto vo svetovom hospodárstve. A koľko ako nasledovalo ehm, bielých, dní, bielých kníh nasledovalo 90 alebo 80, to znamená skutočne vyčerpávajúci. Koľko námahy sa vyčerpalo na to, aby sme ehm, náš priemysel zmenili. Náš aparát z hľadiska produkcie upadol a pritom sa hovorí o maximálnych ziskoch. Ľudia sa prepúšťajú, zabúda sa na kolektívny záujem z medzinárodného hľadiska. EÚ samé terén v prospech iných konkurentov a v prospech delokalizácie. Čo sa odohralo? Prečo nám toľko energie neumožnilo zaistiť obnovu európskeho priemyslu? dôvody jednoduchý. Všetky texty a všetko zameranie až doteraz sa opierali o liberálny konsenzus bez toho, že sa ozývali rôzne hlasy iného zamerania. Všetko bolo po nadvládou liberálneho prístupu. To znamená slepá dôvera e, voči silom trhu. Takže logika tvrdila, že trh má rozhodnúť, no a táto logika bola dominantná. Niekoľko komisárov prišlo na ITRA a tvrdili, presne to isté. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, zamestnanci priemyselných podnikov už dlho čakajú na obnovu priemyslu. Teraz je dôležité a nutné túto logiku radikálne zmeniť. Nesnažme sa zmeniť túto diskusiu opäť na premárnenú šancu. Treba vychádzať zo skutočných sociálno-ekonomických potrieb no a na základe toho rozvíjať priemysel na využívať infraštruktúry, ktoré už existujú. Nemáme strach tvrdiť, že existuje dumping, ktorý treba ukončiť. Nemáme strach zo znárodňovania a plánovania. Dajme slovo zamestnancom, aby sa mohli zúčastňovať výroby, pretože oni majú odbornosti. Priemysel v Európe má budúcnosť a nechajme to len v rukách akcionárov alebo penzijných fondov, ktoré myslia len na zisky a vysmievajú sa prepušteným zamestnancom, len preto, aby dosiahli svoje cieľe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo má kolegyňa Jordán. Predsednica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som rada zdôraznila, že sa mi e, páči, že pán spravodajca sa natoľko venuje e, priemyselnej politike a podporujem jeho návrhy a snah o zväčšení konkurencieschopnosti európskej európskeho priemyslu, fungujúci vnútorný e, trh, e, školenie, výskum, e, veda, inovácie. Dôležité tiež je, že najúspešnejšie sú tie druhy priemyslu, ktoré sú najefektívnejšie, čiže je dôležitá, dôležitá aj dobrá energetická politika. Myslím si, že musíme byť realistickí, že jedna vec sú politické priania a druhá vec e, je e, oblasť, v ktorej e, priemysel skutočne pôsobí. Potrebujeme samozrejme lepšie ekologické štandardy, ale samotné štandardy a normy neprinesú viac pracovných miest. Myslím si, že musíme byť úprimní a musíme si povedať úprimne, aké snahy nám pomôžu e, vytvoriť nové pracovné e, miesta, pretože e, potrebujeme v tomto smere viac robiť, lebo len samotné politické želanie nevedú k dosiahnutiu cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Naša politika musí byť jasnejšia, musí byť jednoduchšia, musí byť robustnejšia. Príliš veľa energie vkladáme do vytvárania administrácie práci, namiesto aby sme túto energiu vkladali do dosahovania cieľov. Chcem zdôrazniť, že naša, eh, náš priemysel pôsobí eh, v globálnom prostredí, nie sme tu eh, sami, priemysel funguje na globalizovanom trhu, takže veľmi obozretný musíme byť, pokiaľ ide o sociálne a ekologické štandardy, hm, ak je teda veľký rozdiel medzi týmito štandardmi a normami, potom je konkurencieschopnosť zodpovednosť eh, menšia. V tejto správe musíme zdôrazniť aj význam ekonomickej diplomácie. Je veľmi dôležité, aby sme mali dobré vzťahy nielen so susednými krajinami, ale aj s e, ostatným e, svetom, najmä pokiaľ ide o, o obchodovanie a o ochranu priemyselného a duševného vlastníctva. Pre Európu nie je dôležité, aby sme mali len a len špičkovú, špičkový e, priemysel, cutting edge industry. Potrebujeme celé spektrum e, priemyslu, potrebujeme diverzifikovaný priemysel, pretože aj toto nám umožňuje e, nezávislosť a dosiahnutie tých cieľov, ktoré si želáme. Ďakujem pekne, kolega Royal. Presednička, kolegyne, kolegovia, najskôr je to teda veľmi zaujímavá správa Ja podporujem ciele, ktoré, že európska politika musí na novo objaviť priemysel, pretože je to skutočne čo dobiehať. Skutočne v európskej politike sme sa toto tému príliš dlho nezaobrali. A súhlasím so spravodajcom, že preto bol to vnútorný trh a inovácie postavil do centra pozornosti. Ja to vnímam úplne rovnako z toho vyrastie budúcnosť priemyslu. A chýba mi tu, a je to škoda, ako budúcnosť je, sú inovácie a vnútorný trh, chýba mi tu trochu taký úprimnejší, kritický pohľad na minulosť. Na sa už poukazovalo, prečo máme tieto problémy. A prečo má náš priemysel problémy. To súvisí tiež s tým, že my v politike sme sa v posledných rokoch príliš zaoberali tým, nie pozitívnou činnosťou, ale opakom. Príliš veľa predpismi brzdiť Nemyslel, že otázka je, či to chcem robiť ďalej. Či tým ďalej predpisy, detailné regulácie a v akom rozsahu chceme priemysel ďalej zaťažovať, alebo príde teraz fáza, keď povieme, že euro priemyslu dáme priestor na ďalšiu, ďalší rozvoj. A je pekné, že na mnohých miestach vidie, že dobrý rozvoj priemyslu je zelený. Ako na to? Prečo píšeme, že čo je dobré? Prečo píšeme, čo je správne, čo je nesprávne? čo je pozitívne a ako sa má priemysel rozvíjať. Nuž, mám pochybnosti o tom. No z toho vyplýva potom z toho vyplýva potom nové predpisy činnosti. Nuž ja by som skutočne rád o tom ešte intenzívnejšie diskutoval. To treba robiť opačne, menej, nie jednostranné veci. A nejde tu len o nový a budúci priemysel, aj to je dôležité, ale ide tiež o to, ako tie priemyselné odvetvia, ktoré máme dnes, ostanú zachované a budú sa môcť ďalej rozvíjať. Na to sa tiež treba zamerať. Sila európskeho hospodárstva je tiež v tých tradičných, starých priemyselných odvetviach, kde je zamestnaných množstvo ľudí. Na tie zabudnúť, to je chyba. Ide tiež o to, aby tie silné stránky, ktoré máme, sme ďalej posilňovali. Nejde len o to, nejak jednosmerne sa snažiť riadiť priemysel. No a z tohto vychádza moja kritika. Týka sa to viacerých tém. Princíp smerovania áno priemyslu, aj ciele v priemysle, chceme, čo chceme dosiahnuť. Ale v prípade ďalších častí by som tam rád uvedol ešte pár korektúr. Ďakujem pekne. Ďakujeme kolegovi Rojlovi. Ďalej má slovo kolega Derek. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Keď hovoríme o priemysle, hovoríme o materiálnej výrobe. Máme tu výrobu rôznych produktov a musíme byť konkurencieschopní a existujú určité faktory, ktoré podporujú konkurenceschopnosť. To sú náklady na energiu, na suroviny a taktiež je toto taktiež súvisí s cenou energií. No a potom tretím faktorom je organizácia práce. Toto sú tri faktory konkurenceschopnosti a keď sa pozrieme na konkurenceschopnosť z globálneho hľadiska, tak pochopíme, že Európa trochu pokrivkáva a máme energiu, ktorá je 2-3 krát drahšia než v Spojených štátoch. Čo týka súrovín, tak tie buď nemáme, pretože sme ich vyčerpali, alebo sú veľmi drahé. Možno s výnimkou Nemecka organizácia práce je taktiež ešte vylepšiteľné v mnohých bodoch, takže čo môžeme urobiť, aby sme podporili konkurenceschopnosť v Európe, tak aby náš priemysel sa zdvihol z prachu a mohol sa rozvíjať. No a pokiaľ sa nám nepodarí situáciu vylepšiť, tak uvidíme ďalšiu, ďalšie, ďalšiu delokalizáciu priemyslu. Existujú mnohé nadárodné spoločnosti, ktoré utekajú do daňových rajov, no a často tieto podniky potom si presadzujú svoje podmienky v krajinách, v ktorých e, sídlia a rozvíjajú tam určitý priemyselný sektor, pretože sa im to hodí. Na druhej strane máme malé a stredné podniky, ktoré pôsobia regionálne, mohli by sa lepšie rozvíjať, pokiaľ by mali lepšie podmienky na rozvoj. Mohli by zamestnávať na miestnej alebo regionálnej úrovni ľudí, mohli by využívať súroviny, ktoré sú v dispozícii v tom danom regióne a mohli by prispievať k rozvoju tohto regiónu. Takže ako môžeme vdýchnuť nový život priemyslu. Môžeme urobiť zase to, čo sme robili už predtým, môžeme to robiť na národnej úrovni, môžeme sa snažiť byť sebestační na aby to takéto nepresahovalo hranice krajín, ale spravodajca jasne povedal, že by sme skôr mali plniť e, ciele európskej politiky. Otázka nie je to, čo môžeme urobiť, ale ako môžeme stvárniť ďalej európsku industriálnu politiku. Základnou otázkou je tu to, že stojíme na komplikovanej kryžovatke. A musíme chrániť európsky priemysel, pretože pokiaľ to neurobíme, tak sa priemysel úplne stvrkne a zmizne a nebudeme mať ani žiadny základ, žiadnu základňu ľudí, ktorí by mohli pracovať v priemysle. Možno by sme mali vyjednať výhodnejšie clá. Teraz e, rokujeme o dohodách s tretími krajinami a vieme, že sme zraniteľní a že nás ešte špehujú. Takže to je paradox. Takže musíme tiež zvážiť, či reindustrializácia by mala prebehnúť na regionálnej báze s využitím regionálnych surovín a ľudí v regiónoch. Ďakujem. Pani Mekes má slovo. Ďakujem. Pani predsednička, by som sa poďakovať kolegovej Butike Farmy za spracovanie tejto témy ktorá je veľmi dôležitá, pretože keď teraz v krízy. A taktiež ďakujem kolegovi Langemu, ktorý sa toto tému zaberá už dlho. V každom prípade zistujem, že sa tam hovorí o inovatívnej ofenzíve. Keď sa pozriem na Inovatívnu úniu 2010, tak vidím, že v súvislosti s inováciou sa vždy myslí na to, že je treba nasadiť najvyššiu technológiu, najmodernejšiu technológiu pri vyvíjaní nových produktov, ale takto inovácia nefunguje. V rámci priemyslu sa zistuje, že je chybou si myslieť, že inovatívny proces pri vyvíjaní nových produktov povedie k úspechu, ale máme tu rôzne e, obchodné modely, ako sa dajú uviesť produkty na trh. Nie, je len o ten produkt konkrétny, ale dôležité, ako, ten spôsob, ako ho uvediete na trh. Nejde len o dobrý produkt, ale spôsob, ako ho uvediete na trh. A musíte byť naozaj odvážni. Ukazuje sa to aj tendencia v rámci Horizontu 2020. Snažíme sa tu byť technologickými priekopníkmi, ale myslím si, že aj obchodný model je dôležitý. Je to dôležitá téma, sú tu rôzne spôsoby, ktoré ale nie vždy spadajú do našej oblasti pôsobnosti. Napríklad tu máme presúvanie daňovej povinnosti, bariéry na vnútornom trhu, tie ešte stále existujú v mnohých krajinách. Vždy tam ide o vnútroštátne kompetencie, vzdelávanie je taktiež dôležité. Musí tam byť napojenie vzdelávacieho procesu na pracovný trh, musíme mať dobre e, vzdelaných pracovníkov, schopných a taktiež e, viacej regionálnych kompetencií. Regionálna politika musí spolupracovať s inováciou, s industrializačnými ambíciami. Ďalej, čo sa týka investícií do malých a stredných podnikov, to je tiež dôležité. Väčšinou tu máme start-upy a veľké podniky, ktoré rozvíjajú, prinášajú inovatívne technológie. Čo sa týka južnej Európy, tak tam vidíme, že musíme vytvoriť dobré hospodárske podmienky, predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú prístup k finančným prostriedkom. Gratulujem k správe, ale je tam ešte veľa záležitostí, ktoré treba rozpracovať. Ďakujem. Ďalej má slovo kolega Prody. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pánu Butikoferovi za správu. Áno, ja si vykladám súčasnú situáciu vlastným spôsobom. A konečne máme aj priemyselnú politiku, pretože doteraz som to videl tak, že v podstate sme si mysleli, že produkcia je zastarala a financovanie je dôležitejšie. Ale tento prístup viedol vieme k čomu a vieme kam. A taktiež sme videli, že v oblastiach, kde sa toto nedialo, ako napríklad e, v, vo vesmírnej e, politike alebo v leteckom priemysle, tak tam to taktiež nevedlo dobrým výsledkom, ale teraz konečne budeme mať priemyselnú politiku, ktorá nám prinesie cestovnú mapu a tá nám prezradí, akým spôsobom si zachovať priemyselnú kultúru a konkurencieschopnosť, pretože dokonca aj Čína už sa raz dostane do situácie, kedy vzrastú náklady na pracovnú silu a my musíme byť schopní prekonať tento, túto medzeru, týchto 10-15 rokov a nesmieme ďalej strácať našu výrobnú kultúru. Napríklad, čo sa týka fotovoltaických článkov a ich výroby, tak tam máme určitý problém s Čínou, pretože oni vyrábajú články, ktoré sú lacnejšie, než sú náklady na e, výrobu. A vyrábajú a predávajú ich za túto nižšiu cenu. Takže toto musíme ďalej sledovať. Nechceme, aby Čína sa stala výrobným centrom na svete. Musíme sa to pokúsiť oddialiť, pretože nechceme byť závislí od ostatných krajín na svete e, v oblastiach, ktoré sú veľmi strategicky dôležité. Musíme sa snažiť e, repatriovať priemysel. Už sme to videli, ako to robili v Spojených štátoch. Potrebujeme priemyselnú politiku, ktorá zdanenie presunie z pracovnej sily na konsolidáciu zdrojov. Takže skutočne musíme byť účinní. Takže toto je niečo, na čo sa musíme ešte pozrieť v rámci ďalšieho bodu. Až budeme hovoriť o obrannej technológii, a priemysle v tejto oblasti. Potrebujeme priemyselnú politiku, to je samozrejme, potrebujeme európsky rozmer. Už som o tom hovorila v súvislosti s letecko, leteckým priemyslom. A teraz už o tom diskutujeme a to je tak aj dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem eh, tiež pánovi spravodajcovi. Moja najdôležitejšia otázka, pokiaľ ide o túto správu, je, ako z 500 miliónového trhu preniesť produkty na 7 miliardový e, trh 14 krát väčší, čo treba e, reálne urobiť. A aká je situácia dnes? áno, je pravda, priemysel bojuje s mnohými prekážkami a príliš malo priemyselných iniciatív zaznamenávame. Musíme sa zamerať na priemyselné odvetvia, ktoré perspektívne sú významné. Samozrejme, nesmieme priemyslu nič predpisovať, ale energetika, informačné technológie, farmácia, to sú odvetvia, ktoré na svete v budúcnosti budúcnosti budú stále viac a viac potrebné. A e, otázka znie, aká je reálna situácia v jednotlivých európskych priemyselných e, odvetviach keď e, sa chceme dostať na 7 e, miliardový e, trh, musíme menej konkurovať medzi sebou navzájom v Európe a viac konkurovať ostatnými. Musíme vytvoriť dobré podmienky pre vnútorný trh mm je veľmi dôležité, aby sme e, e, sa e, prepojili, aby sme spolupracovali aj v oblasti vzdelávania, aby sme spolupracovali v rámci centier excelentnosti. Infraštruktúra je nevyhnutná a nástroj Connecting Europe je v tomto smere veľmi dôležitý. A dobre, že máme eh, finančnú perspektívu, ktorá nám umožní eh, prepojiť malé a stredne veľké eh, podniky pretože musíme sa najprv prepojiť e, zvnútra a potom ísť na vonkajšie e, trhy. E, musíme sa zamerať na nové technológie, inžinierov a odborníkov na IT v Európe. Máme veľmi málo, takže to je všetko treba prepojiť a musíme to všetko urobiť tak, aby sme sa dopracovali k značke kvality Made in Europe. Ďakujem, slovo má kolega Odin. Ďakujem. Pani predsednička, taktiež by som chcel pochváliť kolegu Butikofera za odvedenú prácu. A čo sa týka musíme vidieť, ako pri tejto prechodnej fáze zaručíme, že sú tam zapojené všetky naše verejné výdavky. Vy hovoríte, že trh je problém, ale my si myslíme, že trh je riešením, ale veríme aj v sociálne trhové hospodárstvo. Keď sa pozrieme na socialistov ako napríklad Strauss-Kahn, tak tí hovoria niečo iné, ale potom máme medzinárodné organizácie, ktoré sú extrémne liberálne. Napríklad je tu aj Širák, ktorý hovorí ešte niečo iné. Takže sú rôzne názory. Teraz, čo sa týka priemyslu. Komisia sa tu e, sústredia predovšetkým na spotrebu, ale ja si myslím, že by sme sa mali pozrieť na výrobu. Priemysel aj polnohospodárska výroba. Ale stále ešte tu máme šok, ktorý spôsobilo to, že komisia zabránila fúzii Schneidera a iné veľké spoločnosti. Takže tam to skončilo dokonca aj pred súdnym dvorom. Takže občania už nemôžu toto všetko znášať, čo sa deje. A oni už, keď to počujú, tak majú dosť politickej nestability. Normy v poriadku, ale samozrejme tie potrebujeme, ale predovšetkým si priemysel želá stabilitu. Ďalej, čo sa týka meny, tak tu máme menovú vojnu. Mali by sme konať v záujme priemyselnej politiky. Nepotrebujeme príliš silné euro. Viem, že tu tiež existujú rôzne názory, ale pozor s menovou politikou. Pán Triše v roku 2007, 2008 a 2009 a začiatku krízy povedal, že existujú nezávislé štúdie stálo nám, stalo nás tento vývoj nastal 0,5 e, rast. A myslím si, že by sme nemali byť naivní a mali sme naopak obozretní a dávať pozor na to, čo na to povie aj výbor INTA. Ďakujem, pán Audi. Pán Ehler. Um, Ďakujem, milí kolegovia, už od toho zaznelo veľa, takže ja len tak nebudem hovoriť všeobecne, ale konkrétne k jednotlivým bodom. Ja by som bol opatrený ohľadom toho, aby sme boli príliš entuziastickí v súvislosti s industriálnou politikou. V minulosti mal, nemala táto politika príliš veľký úspech ani na iných kontinentoch. Bolo to spojené predovšetkým s otázkou kompetencií, takže táto správa mm, by mala byť trochu lepšie štruktúrovaná. Máme tu na celom svete znížené investície, máme znížené štandardy e, vzdelávania, nejaký sa menej investuje do výskumu a vývoja, máme najvyššie kapitálové náklady a sme najregulovanejšie na svete. A keď sa pozriete na týchto 5 tém v zásade, tak dospievate k otázke, či máme rozvíjať priemyselnú politiku, alebo či by sme radšej nemali riešiť týchto 5 vecí, ktoré som vymenoval. Mali by sme zmeniť niečo práve na týchto 5 veciach, o ktorých som hovoril. A máme určité možnosti, ktoré sú ale obmedzené, ale mali by sme sa v správe viacej sústredovať na to, čo robíme. A to čo robíme, je, že tu dnes hovoríme milým spôsobom o Horizonte 2020. To je prvý program, kde nenavyšujeme percentuálne e, inováciu, ale ju e, zmrazíme na, súčasných, e, na súčasnej úrovni. My stále viac regulujeme. Komisia už priznala, že naďalej chce znižovať reguláciu, ale parlament povedal, že to ešte nie je také principiálne vyhlásenie. No a uvidím, akým spôsobom využijeme tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii. Máme tú diskusiu, ktorá musí prebehnúť a musí byť úplne zásadná. Nemôžeme sa pozerať na priemysel oddeleným spôsobom ako na malé podniky na jednej strane, na druhej strane veľké eh, podniky. Pokiaľ sme realisticky pozrieme sa na hospodárske čísla, vidíme, kde nastáva tá priemyselná výroba, tak to nie je na strane tých úplne malých podnikov, ale je to taktiež málo vplyvniteľné veľkými konglomerátmi a veľkými podnikmi, ktoré pôsobia na celom svete. Takže čo môžeme robiť? Máme tu európsky priemysel, ktorému chceme pomôcť, ale my nemôžeme úplne riešiť tie problémy. Môžeme len štatisticky rozlišovať malé stredné podniky a na druhej strane veľké podniky. Takže čo môžeme skutočne robiť? O tom by sme mali hovoriť a nie len sa nejak apelatívne všeobecne vyjadrovať. Ďakujem, kolegyňa Hübner. Ďakujem za slovo. Mnohí z vás ste hovorili o konkurencieschopnosti, ako zvýšiť konkurencieschopnosť, ako rozvíjať priemysel, ale ja si myslím, že by sme mali analyzovať situáciu takú, aká je. Mali by sme jasne sa pozrieť na to, ktoré sektory sú sekundárne a ktoré by mali byť prioritné. Možno v niektorých sektoroch by sme mali prestať rozvíjať, mali by sme tie produkty len dovážať a mali by sme sústredovať na iné sektory, kde môžeme dosiahnuť lepšiu konkurencieschopnosť. Myslím si, že sa tu vzájomne potlapkávame po ramená, sme so sebou spokojní, ale zároveň produkujeme obrovské množstvo e, regulačných predpisov, ktoré ničia náš priemysel. A toto je presne ten problém musíme tu trochu preskúmať terén. Nevždy priemyslu pomáhame, často um, ho poškodzujeme. A tie regulačné predpisy, ktoré tu produkujeme, tak tie vedú k delokalizácii. Samozrejme chválime priemysel, tvrdíme, že ho chceme podporovať, ale priemysel nám uteká do iných krajín. Rada by som povedala ešte jednu vec. krajina, kde sa rozvíja priemysel, tak tú krajinu taktiež, alebo toto územie taktiež strácame. Zatvárajú sa továrne a pozemky prechádzajú do rúk iných. Áno, musíme podporovať nové technológie, inováciu. Konala sa v Polsku nedávno konferencia inžinierov, prišli tam nejakí ľudia zo Spojených štátov a hovorili o energetike, o tom, že sa bude produkovať slávy. Toto pre nás je úplná jadrová fyzika. O čom tu vôbec rozprávame? My naozaj pokrivkávame, čo sa týka inovácie. Mali by sme každý cent, ktorý máme v dispozícii, investovať do inovácie, pretože v opačnom prípade jednoducho vymrieme. Ďakujem. Komisia. Thank you. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Komisia by chcela poblahoželať spravodajcovi, pánu Budikoferovi, za jeho veľmi vyváženú a zaujímavú správu. Myslím si, že skutočne dobre odzrkadlil vo svojej správe pozitívne posolstvo, ktoré vyslala komisia spoločnosti. Európsky občania ho dobre prijali. A tomuto sme sa nejakú dobu úplne nevenovali. Myslím si, že teraz máme naši, je v našich silách, aby sme sa pohli kupredu, aby sme uh, prežili aj v budúcnosti. Sú tu tri veci, o ktorých by som chcel hovoriť. Poprvé, konzistentnosť pri vytváraní politík. Myslím si, že toto je prvok, ktorý by sme mali v budúcnosti podporovať, aby sme zlepšili účinnosť našho úsilia čo sa týka horizontálnej konzistentnosti, tak tá musí byť podporovaná naprieč všetkými politikami komisie. Myslím si, že sme tomu v minulosti nevenovali dostatočnú pozornosť. Máme teraz určité nástroje na vylepšenie tohto aspektu. Pre Ďalej sa pripravujú mandáty na rokovania o dohode o voľnom obchode s USA. Musia byť vykonávané rôzne kontroly a taktiež e, hodnotenie kumulatívnych nákladov. Druhá vec, na ktorú sa musíme sústreďovať, sú ceny energie. Musíme byť konkurencieschopní a tak musíme zvážiť všetky prvky. Nie len jeden. Čo sa týka energie, tak tamto teraz naberá nový smer, pretože globálne ceny energie nenahrávajú reindustrializácii Európy, takže musíme rozvinúť postup energetickej účinnosti pri výrobe a taktiež na civilné účely, ako napríklad e, domácnosti a tak ďalej. Ďalej. Je tam jeden prvok, ktorý nájdete na konci správy. Myslím si, že je extrémne dôležitý a to je Južná Európa. Myslím si, že jedného dňa sa musíme zastaviť, pozrieť sa za seba, vidieť, aký mala kríza dopad na vnútorný trh a na EÚ ako takú. Je tam mnoho takých e, nedostatkov, ktoré sme už objavili na Máme tu finančné trhy, finančné podmienky sú naprieč krajinami veľmi odlišné, ale v súvislosti s vnútorným trhom musíme sa taktiež pozrieť na rôzne aspekty a zistiť, prečo nám trvalo tak dlho oživiť hospodárstvo. V USA vytvorili vo výrobe za posledných pár rokov, za posledné dva roky 300 tisíc nových pracovných miest. No a v Európe vo výrobe stále prichádzame o, právno, o pracovné miesta, takže musíme zistiť, prečo sa toto deje. A toto si bude vyžadovať ďalšie kroky. Ale teraz by som ešte raz chcel pogratulovať pánu Koferovi za jeho excelentnú správu. Parola per la conclusione del dibattito il collega. Ďakujem pekne a na záver dávam slovo kolegovi Butikoferovi. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a tiež zástupcovi komisie za e, všetky pripomienky a námety. Som e, si istý, že e, naozaj to je nielen veľmi dôležitá, ale aj veľmi napínavá diskusia. Ako prvé by som chcel vyzdvihnúť niečo, čo považujem v tejto diskusii za najdôležitejšie. A som vďačný všetkým, ktorí e, e, to takto povedali, že musíme sa uberať spoločnou európskou cestou. Nie, že by sme e, mali kompetenciu regulátora, o to mi vôbec nejde. Ide mi o to, aby sme podporili spoločnosť spoločné chápanie, spoločné ponímanie, pretože ak nie, potom všetko zostane len rozkuskovaná práca. Spomínala sa tu koherentnosť. To je veľmi e, dôležité heslo. Horizontálne a tiež medzi rôznymi e, úrovňami e, činnosti treba takto postupovať spoločnou európskou cestou. Myslím si, že to potrebujeme aj z toho dôvodu, lebo e, svet navôkol nebude vyčkávať, kým si Európa nerozdiskutuje svoje vnútorné témy, keď sa pozrieme do Číny, do USA, do Korei, do Japonska. Vidíme energetické snahy e, na modernizáciu tamojšieho priemyslu. A to nie sú len nejaké maličké programy, ale komplexné e, programy. V Japonsku sa vlastne e, kvázi znovu zrodili z tej e, núdze a venujú sa veľmi intenzívne otázke energetickej účinnosti. Pán Ehler, myslím, že si tie problémy trochu zjednodušujete. Ja som sa na to pozrel trochu podrobnejšie a myslím si, že je skutočne pozoruhodné, ako japonský priemysel v spolupráci s japonskou vládou reaguje na tieto nové výzvy a skúsenosti priemyselných eh, konkurentov by sme nemali znevažovať. Eh, to nie je veľmi úspešný postup. Chcem eh, povedať, že sa nedomnievam, že cieľ, ktorý komisia ktorým komisia nazvala svoje oznámenia, síce zvýšiť podiel priemyselnej výroby na HDP na 20 A nemyslím si teda, že tento cieľ e, dosiahneme len za pomoci týchto opatrení, o ktorých teraz diskutujeme. Tu musíme byť veľmi stižiadostiví e, a e, tiež chcem kolegom, ktorí spomínali, že je potrebné zredukovať hospodárskú súťaž v rámci Európy. E, teda týchto kolegov sa chcem opýtať, čo to znamená? Znamená to, že nechceme prehlbiť vnútorný trh? Ak by toto bolo to posolstvo, potom si myslím, že to je zlá cesta. Musíme kriticky si priznať aj chyby, ktoré sme urobili, pán Roel, a Áno, priznávam ehm, úplnú analýzu krízy som skutočne neurobil to ani pri správe takéhoto rozsahu nemožno očakávať. Avšak nemali by sme eh, eh, len žialiť, ale mali by sme si uvedomiť, že podľa eh, inovácií, eh, indexu inovácií vypracovaného agentúrou Bloomberg 6 eh, inovačných schopností pochádza v medzinárodnom porovnaní z EÚ. To znamená, že v EÚ hm, máme z čoho vychádzať a máme na čom budovať. Myslím si, že by bolo zlé, keby sme ten vývoj, e, ktorým sme prešli v ostatných rokoch, teraz jednoducho negovali. Možno bude treba sa e, pozrieť jednoducho na to, kde máme silné stránky, ktoré príklady sú úspešné. Švédsko, Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Nemecko to sú krajiny, e, ktoré sú veľmi dobre hodnotené v takýchto indexoch a myslím si, že toto patrí tiež k európskej priemyselnej politike, e, že sa nezabarikadujeme vo svojom nacionálnom vnímaní sa, ale že sa pozrieme aj na to, čo môžeme sa naučiť e, od ostatných. Pani predsednička, môžem to jednoducho ukončiť, lebo už eh, klopete, ale mám ešte toľko bodov, na ktoré som chcel odpovedať eh, kolegom, ale ani z polovice sa mi to nepodarí, takže jednoducho to ukončím a tú vinu, že som to nemohol ukončiť, jednoducho eh, prenesiem. Dávam teda vám. Dobre. Prepačte prosím, milí kolegovia, že pán kolega Bütikofer nemohol reagovať na všetky otázky, ale môžete sa vyjadriť aj prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré môžete predkladať do piatku 19. júla 12.00. Takže opäť udelím slovo kolegovi Butikoferovi k návrhu rozpočtu na rok 2014. Takže toto e, teda budem sa e, vyjadrovať k rozpočtu e, budúceho roku. Komisia predložila návrh rozpočtu 26. Eh, eh, júna prvá oblasť eh, výdavkov odráža nové perahy, viacročný finančný rámec a tiež nové finančné programy, aké boli navrhnuté v marci tohto roku. Vo všeobecnosti možno povedať, že tento nový rozpočet na budúci rok odzrkadľuje každoročné zníženie, pokiaľ ide o záväzky, a to vo všetkých oblastiach. Keď to porovnáme s rozpočtom e, na rok 2013, je tam mm, výnimka 1a kapitola, kde došlo k miernemu navýšeniu, ale to sa opäť z, zohľadní vďaka eh, navýšeniam na veľké infraštruktúrálne projekty a eh, nástroj Connecting Europe. Mm, celý Mm, celé tie okruhy, okrem tých troch infraštruktúrálnych projektov a projektu Connecting Europe, tam došlo k zníženiu o miliardu, a teda každoročne. A ja môžem len zopakovať to, čo už predoslali ostatní kolegovia, pokiaľ ide o význam pre oblasť rozvoja a inovácií. Môžem konštatovať, že rozpočet na budúci rok e, zase neprináša vyššie najväčšie čiastky tam, kde je to najviac potrebné. Komisia um, politicky zdôrazňuje oblasti nezamestnanosť, mládež, to v prvých dvoch rokoch a tiež prístup k financovaniu pre malé a stredné e, podniky e, prostredníctvom COSM. Táto téma je komplexnou témou nie e, všetky podokruhy sú rovné ako v predchádzajúcom roku sú tu aj nové a nie všetky e, detaily, e, pokiaľ ide o ďalšie položky, e, boli presne rozpracované, takže je ešte, sú ešte potrebné dodatočné vysvetlenia a myslím si, že by sme v tomto smere mali naliehať na komisiu, aby to poskytla čo najrychlejšie, teda aby predložila podrobnejší návrh, ktorý bude jasne identifikovať tieto jednotlivé položky zatiaľ nie je možné teraz jasne na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, zistiť, koľko finančných prostriedkov budeme mať na Horizon 2020, pokiaľ ide o iniciatívu GDI na rok 2014. Čo sa týka platieb, v ostatných dvoch rokoch a to všetci viete, bolo e, veľmi zložité dosiahnuť priateľnú úroveň v oblasti e, záväzkov a platieb a to zdôrazňuje nevyhnutnosť zdravého e, schodného rozpočtu. Dúfame, že sa objavia dodatočné prínosy na rozpočet 2014 a povolené by to malo byť v priebehu tohto roku. Hodnota pladieb na rok 2014 odpo veda hodnote z roku 2012, takže v niektorých oblastiach e, tam môže dôjsť k e, nedostatkom. Navrhujem, aby sme sa sústredili na niekoľko konkrétnych bodov. V prvom rade, ak e, rada príde s ďalšími škrtmi a my to ešte nevieme, pretože Koreper rozhodne písomným postupom 18. júla a hlasovanie mm, o dohode rady bude 25. júla, ale ak teda rada navrhne ďalšie škrty, potom by som navrhoval, aby sa prijal návrh, ten návrh e, pokiaľ ide o, o tie záväzkové položky, ako sú v okruhu 1 a navrhujem na výšenie frontloadingu na Horizon 2020. Určité zálohy e, tu už máme, ktoré pomôžu znížiť existujúce nedostatky a pripraviť sa na určité budúce výdavky. To znamená, že e, ten rozkol e, budeme vedieť e, pokryť. Program COSME došlo k 20-percentnému škrtu a tie predávky, ktoré sa navrhujú, znížia tento škrt asi o polovicu, teda zniží sa to o nejakých 10%, ale stále to podľa nášho názoru nie je postačujúce, takže by som chcel navrhnúť, aby sa tam dodala dodatočná záloha, dodatočný predávok. Ďalšie finančné nástroje, tu máme 27, teda prepačte 2,7 miliard na nadchádzajúce e, roky. Tu by e, mala byť jasná finančná položka, ktorá bude jasne identifikovať tento finančný nástroj mm, Intelligent Energy Europe. Z predchádzajúcich skúseností vieme, že to bol veľmi dobrý, kvalitný program a preto si zasluhuje jasnú rozpočtovú položku, teda aspoň takto by som to ja navrhoval. A pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné aktivity, niekoľkí kolegovia predložili sedem návrhov Žiaľ, komisia zatiaľ nezaslala e, posúdenie týchto návrhov. Pravdepodobne sa tak stane zajtra. A e, e, začala sa tu tá prax, že vlastne pracujeme na základe hodnotenia a posúdenia komisie, takže zatiaľ nemôžem navrhnúť nič v tomto smere. Tým pádom musíme zatiaľ e, počkať, ako budeme hodnotiť tieto návrhy kolegov. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj kolegovi Butikoferovi za rokovanie o tomto komplexnom, komplikovanom programe. Keď si pozrieme rámec 2007 až 2013 a teraz 14 až 2020, Eh, rada eh, znížila rozpočet o 3,4 a do roku 2020 eh, došlo k masívnemu kráteniu na európskej úrovni. Doma na národnej úrovni sa táto tendencia mm, nejako nezistila. Kladiem si otázku, prečo predložený návrh mm, by sme mali považovať za veľmi kritický. Navýšenie pri programe Horizon 2020, keď pozrieme, čo sa k tomu pridalo a čo ešte treba extra financovať, to de facto nie je skutočné zvýšenie aj v QSM programe. Um, tam ešte viac než 3 miliardy, teda to bolo do predávané v minulosti a teraz eh, to pokleslo na 2 miliardy. Ale pozitívny prístup predsa len sa dá eh, tu vidieť a síce iniciatíva tzv. frontloadingu eh, cez Horizon Erasmus QSMS a určité menšie položky predsunuli, ale viditeľné to nejako veľmi e, nie je. Čo je zaujímavé, je rozptyl rizika a zadruženie energii z KSM e, zo štrukturálnych fondov spolu s poskytovaním úverov a preberaním ručenia zo strany EIB a Európskeho investičného fondu. EIB e tých 10 miliard, ktoré boli dané na vyše a aj EIF má dostať 1 miliardu na vyše balíče. Vieme, že tieto úvery malým stredným podnikom a tieto záruky e, predstavujú obrovský pákový efekt, objem až 100 miliárd eur e, multiplikátor 1,5 až 1,10 a z toho by mohol profitovať milión malých a stredných podnikov. Ehm, napríklad e, za e, každé novo vytvorené pracovné miesto v podniku by e, bolo možné poskytnúť záruky o výške 10 tisíc eur, aby to malo skutočne aj preukázateľný účinok, pokiaľ ide o zamestnanosť. Tiež sú mysliteľné iné iné formy v tomto smere, exportné financovanie, dať do stredobodu pozornosti fond, e, garancie výkonnosti treba, pos, e, treba predkladať a často e, na toto nemajú malé a stredné podniky vlastný kapitál, ktorý by postačovala práve v tomto sme programe by sme mali sa ešte raz na to opýtať. Viem, že sa v tomto smere môžem spoľahnúť na nášho správodajcu, ale tieto naplánované finančné prostriedky zďaleka nepostačujú a myslím si, že by sme ťažisko práve tu mali vidieť tieto záruky, ktoré sú potrebné, aby aktívne bolo možné e, pôsobiť. E, tieto by sme mali dať do stredobodu pozornosti. Želám nášmu e, spravodajcovi veľa šťastia a výdrže v týchto rokovaniach. Ďakujem, kolega Eiler. Ďakujem pekne. Len stručne k tomu vyjadrím. už je to ako pripravená diskusia. Horizonte 2020. No ešte najskôr k číslam. Už sme boli objektívni komisia a vymenila čísla, kde sa hovorí, že Horizonte 2020 na 20% eh, súhlasí s FP7. Bude to chyba alebo eh, politická lož. Čísla sú úplne jednoznačné. Máme, keď sa pozrieme na čísla, FP7, Euratom a SIP, teda v poslednom rozpočte je tam 95,2 miliárda, keď sa pozrieme na čísla roku 2013, dostaneme sa na základe cien z roku 2011, je to vypočítané, tak sa dostaneme na 77,7 miliárd. To znamená FP7 2013 skombinovaný, 77,8 miliardy a teda je tu rozpočet 70,2 miliardy a to je skutočný, skutočné zníženie o takmer 10 a To nie je matematika, ale to sú faktické čísla. No a preto no, spravodajcovi povedal, a chcel by som ho požiadať, to znamená de facto, že v roku 2014 klesneme po čísla 2013. To ešte v živote od spustenia výskumného programu nebolo. A je to proti všetkým, všetkým prísľubom o inováciách, všetkých aspektoch, o ktorých sme práve hovorili. Takže minimálne by sme mali dosiahnuť, že horizont nebude vyňatý z flexibility ako to teraz nuž, to sú len prázdne, prázdne sluby. Takže preto som rád, že sa tu formuluje téma frontloadingu, aj hospodársky e, počas krízy. Je to úplne, úplne nezmyselné. Menej podporovať inovácie. Nož, nemali by sme e, nejakú, nejakú, nejaké peniaze dohromadiť, ktoré uh, dáme za 5 rokov. Takže je to signál pre uh, trhy v Európe teda v Ázii, aj pre európsky priemysel a ďalej. Návratnosť do rozpočtu. My sme veľmi dlho rokovali. Hársko to bude musieť byť doplnené, ale v MFF že návraty z tých 4 miliárd, ktoré ako finančný nástroj z horizontu sme vyneli, tak ich dostaneme späť. Teda všetky tie slova, revolving program, o tom všetkom sa hovorilo, zašlo to z absurdnosti, pretože rada chcela príjmy z takéhoto návrhu teda všeobecného rozpočtu a to je skutočne karikatúra toho, čo ponúkli, čo ponúkli hlavy štátov a vlád. Takže minimálne sme dosiahli, čo sa týka nášho technického balíčka, že tieto peniaze pôjdu naspäť do rozpočtu alebo do finančných nástrojov na MFF, to musí byť, zako- byť ukotvené, pretože inak eh, vy, vynímame eh, z rozpočtu peniaze. Takže retorika ne zodpoveda vôbec stavu rokovania. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva ešte spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem tak pánovi Rubigovi, ako aj pánovi Jelerovi, že rozpočet, ktorý väčšinou prijal parlament, nemôžeme dodatočne, aj keď sa nám to nepáči, nemôžeme ho dodatočne korigovať, takže sme odkazaní na nedostatočné prostriedky, alebo prikrášľovanie negatívneho trendu. Tak to treba povedať. Keď si porovnáme čísla, FP7 2013 10 miliard. Horizont 2020 2014 No aj keď frontloading 200 miliónov tam ešte pridáme, to nenahradí všetko na všetky ostatné marže v lanci 1A, to je približne 120 miliónov a všetky flexi, nástroje flexibility, to je 470 miliónov, tak ešte stále nie sme alebo nedosáhneme prechádzajúci stav, no a či sa dá presadiť, to už je úplne iná otázka. Takže tým môžem len podporiť to, čo hovoria kolegovia a otázka je, tento výbor, ale o tom sme hovorili už viackrát, nájde nejaké prostriedky, aby sa len nestiažoval, ale my z toho, my z toho vyhodili aj nejaké politické dôsledky, takže na to sme to teraz odvahu nemali, ďakujem. Ale samozrejme, ja tie podnety naše spracuje. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme pekne. Ja by som chcela všetkým povedať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov útorok 20. augusta o 12.00. Dobre, a tým sa dostávame k ďalšej téme a to je stanovisko pána Auliho čo sa týka COP19, to so súhlasom spravodajky nepresunieme na poobede, po tom, čo sa predstaví ministri, dobre, ďakujem pekne pani Hibner, že ste a, taká zaujala slovo má pán Ody. Ďakujem pekne, predsednička. Zatiaľ nie je k dispozícii žiadny dokument. Ide o výmenu názorov. tej obranej priemyselnej a technickej základní v Európe. Táto správa má trochu zvláštny charakter. Je to správa podľa článku 50 v rámci podvýboru pre obranu. Má sa sústrediť stanovisko Európskeho parlamentu ešte predtým, než sa uskutoční zasadnutie Európskej rady. No Van Rompuy rozhodol, že stretne zasadne v decembri a bude sa zaoberať téma európskej obrany. Je to teda trochu zvláštna správa, nie je to správa z vlastnej iniciatívy, ktorú by sme adresovali komisii a dúfali, že príjme legislatívne opatrenia. Je to správa, ktorá sa snaží otestovať politické myšlienky Európskeho parlamentu a je nejakým signálom pre hlavy štátov, ktoré sa zaoberajú problematikou obrany. Ďalej to stanovisko Inko, Kalendár je veľmi tesný a nabitý, pretože po tejto výmene názorov budeme rokovať so spravodajcami politických skupín. A ja predložím návrh na preklad. Potom sa tým budeme zaoberať v septembri. No a na plenárke potom v novembri. Ja len navrhujem, aby ste si prečítali štúdiu generálneho riaditeľstva pre zahraničnú politiku, ktorá sa týka práve obrany technologickej a priemyselnej základne. Podľa informácií, ktoré som dostal, Európska komisia, ale ste sa tu vyjadre k tomu, by 25. júla mala zverejniť túto správu o tomto odvetví. Obranný priemysel predstavuje asi 350 miliard eur. USA majú prakticky polovičku tohto trhu a Európania približne 20 Otázky, ktoré si v tejto súvislosti treba poklásť, sú nasledujúce. Je európsky dopyt dostačujúci na to, aby toto odvetvie udržalo? Je náš dopyt prispôsobený, alebo prispôsobili sme naše technológie dokážeme generovať dopyt a nie, nebolo by v našom záujme vytvoriť nejakú organizáciu na dohľad nad, dohľad nad trhom. Na no záujme jednotlivé subjekty, hlavne nadnárodné, v tejto oblasti. A mali by sme si tiež položiť otázku, či by nebolo vhodné rozvinúť veľké obranné systémy, ktoré sú zatiaľ dostupné veľkým priemyselným koncernom, ktorá môže čeliť rizikám a tiež zložitosti tejto oper- týchto operácií, a ktoré majú samozrejme technologické kompetencie a tiež inžinierské obchodné schopnosti, ktoré tomu zodpovedajú a ktoré, ktoré sú zvyknutí. na Medzinárodný trh Európska únia, len niekoľko koncernov EADS, BSF Systems, Fin pre ďalších sú koncerny, ktoré sú toho schopní, majú subdodávateľov. Medzi malými strednými podnikmi sú to lietadlá, strely, konvenčné zbranie a tak ďalej. Na záver, predsednička, môžem skonštatovať, že na základe Lisabonskej zmluvy Existuje nejaká vojenská solidarita všetkých krajín z hľadiska ochrany našeho územia v Európe. Je to vojenská solidárna spolupráca na základe článku 5, ktorý je zakotvený v zmluve Severoatlantického paktu. Vždy, keď sa niekto snažil obsadiť naše územie obrany priemysel, musia zrealizovať dôležité vojenské cieľe My ako Európania v súvislosti so zložitým súčasným svetom sa pýtame, ako zorganizovať a kde by sme mali mať priemyselnú obranú platformu a akým spôsobom by sme mali zaistiť financovanie tak, aby sme boli najlepší na svete, hlavne z hľadiska vedeckých technológií, ktoré budú zaisťovať bezpečnosť, ale tiež z hľadiska materiálu, ktorý je dôležitý pre civilný priemysel. Ďalej je tu problém financovania. V súčasnosti konštatujeme, že v politicky obťažných a náročných dohodách, ktoré máme, hľadiska viacročných finančných dohôd sa zatiaľ nemôže nič meniť. Avšak máme politickú dohodu o revíznej doložke v roku 2016 a ak sa nám podarí získať väčšinu tak by sme túto tému mali prejednať. Mali prejednať. Potom budeme mať novú komisiu, nový palovného predsedu Európskej komisie, možno Spojené kráľovstvo. Opustí EU, tam je druhá najväčšia armáda, čiže je tu niekoľko nových politických faktorov, ktoré nás vedú k tomu, že by sme mali znovu skúmať túto tému o dokumentov, ktorú na rôznych miestach vypracúvame aby sme sa rozhodli, či táto myšlienka ochranej technologickej priemyselnej základne dostane politickú podporu a získa väčšinu. Máme Európsku obranú agentúru, ktorá je ochotná zahrať ďalšiu úlohu. Národné rozpočty sú škrtané, preto by sme sa mali všetci pýtať, či by nebolo vhodné podeliť sa o túto základňu, tak aby sme ako Európania zostali najlepší z vedeckého, technologického, hľadiska a aby sme tiež podporili našu priemyselnú platformu. Takže toľko, niekoľko úvah predsednička, ja som veľmi zvedavý, aké stanoviska budú mať jednotlivé politické skupiny, pretože isto vojenský, obranný a bezpečnostný faktor bude riešiť podvýbor pre obranu. No a čo sa týka nášho výboru, tak my máme ten záber v tom, že sa budeme zaoberať vedeckým technologickým výskumom, všetkými priemyselnými aspektami a nie až tak veľmi energetikou. Ďakujem pekne, pán Gierek. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ja si myslím následovné veci. Mali by sme jasne definovať, aký je náš cieľ, možno bude možné vytvoriť spoločný systém obraného priemyslu, ale stále je to veľmi ďaleko. Národné systémy sú chránené národnými zákonmi, národnou legislatívou a preto sú také hermetické, majú takú hermetickú povahu. Každý, každá krajina má nepreniknutelný systém. Druhý problém je náš, náš odkaz. Dvoch, dva protichodné tábory sa musia integrovať máme na oboch stranách v realitu, takže ešte stále je to množstvo je to množstvo rozdielov z hľadiska technológií a aplikovateľných štandardov, takže preto čo sa týka štandardov potrebujeme spoluprácu. Sa napríklad milícia. Myslím, že treba odhadom naše straty. Toto je skutočne veľmi závažný materiál, ako napríklad dodávky munície. Takže naše štandardy by mali byť spoločné. No a niečo sa týka k inej, ešte k inej témy vždy sú, sa nájdú nejaké rozdiely. Takže, čo by bolo dobré, myslím, bolo nájsť nejaké synergické efekty, hľadať spoločnú, spoločný základ, z tých 350 miliárd to je dobrý, dobré východisko, takže to by sme mohli robiť v letectve, obrane, sa týka tankov a iných vojenských vozidel, alebo obrnených vozidel. Už áno, prečo nie? Mohli by sme, mali by sme o tom dokázať hovoriť do hĺbky, no a myslím, že zajtra sa uskutoční zasadnutie, ak sa nemýlim, pán Ody zorganizuje zasadnutie tenevých správodajcov, takže viacej potom. Ďakujem pekne, pán Butikofer. Ďakujem, predsednička. Myslím, že to bude dôležitá iniciatívna správa, ktorú píše kolega Gáler za výbor AFED ale ja musím povedať, že doteraz od kolegu Gallera nič neviem a neviem, akým smerom sa chce vydať, takže treba, to musím trochu špekulovať. No, ja som ti sa nevie teda na základe akých textov sa bude konať ja, toto stretnutie. Tá téma je dôležitá, pretože problémy, ktorých sa bude hovoriť, sú veľmi staré. Nedostatky, schopnosti, tak hľadiskom na CSDP a tiež na to, tie už minimálne 14 rokov sú známe od vojny v Kosove. Tiež sa to ukázalo aj z operácie v Líbii. No a Problém podľa mňa spočíva hlavne v tom, že členské štáty ešte stále trvajú na anachromizme národných obranných priemyslov. Neefektivita, nadmerná kapacita, korupcia a zúžovanie národné, národné zúžovanie perspektívy, to, sú, to je problém, nie je nedostatok peňazí tie peniaze, ktoré sa vydávajú v tomto sektore, eh, by sa dalo veľa efektívnejšie hospodáriť, ak by bola perspektíva bola iná. Ja bohužiaľ nevidím, ako by sa to malo zmeniť z krátkodobého hľadiska, pretože keď sa pozrieme, čo sa robí pooling a sharing, tak z 300 návrhov, ktoré sama predložila armáda, volali sa 11 potom. Chýba tu vôľa, no a ja sa pýtam, či by sme nemali byť takí radikálni, nemali povedať, že článok 346 treba odstrániť, ktorý členským krajinám zaručuje z, z hľadiska národnej bezpečnosti, alebo podľa pod týmto rúškom si môžu robiť, eh, čo chcú. Ak zostaneme pritom, tak Európa sa nikdy ani len nepriblíži k nejakému efektívnemu zaobchádzaniu so zdrojmi a prekonaniu medzier v schopnostiach. O tom to prekonanie sa nebude dať nikdy hovoriť. Myslím, že to je... To treba hovoriť. A treba... Ja som sa mi, čo navrhuje kolega Gáler, pretože pre nás je problém tiež dôležité, ale je to má byť užitočne taká. nemôžeme len nejaká obrúsiť hrany toho procesu, ktorý nepokračuje, ale skutočne treba vypracovať dokument, ktorý otvára nové horizonty, pretože inak myslím, že zostaneme za tým, čo je nevyhnutné. Kolega Tošenovský. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pripojím ku kolegom, pánovi Audimu, pretože pred asi dvomi rokmi som bol spravodajcom pre obranný priemysel a tam som si uvedomil, nakoľko zložitý je komplex priemyslu obrany. Vôbec to neotvorený trh, ako hovorili kolegovia, má veľmi osobitné špecifika, predovšetkým v oblasti národných postupov a pritom je to naozaj obrovská ekonomika, ktorá tam funguje. Takže nájsť tu rozumný spôsob, ako spoločne sa postaviť k obrannému priemyslu, to je veľmi komplikované a odvážim sa povedať, že aj jednotlivé členské krajiny majú rôzne stanoviska, rôzne pohľady. Som presvedčený, Takže je to veľmi dôležitá diskusia. A skutočne problém je ten, ako sa k tomu postaviť. To, že by tu mala z pozície Európskej únie zohrávať dôležitú úlohu veda a výskum. O tom som presvedčený, pretože ten technologický pokrok v priemysle obrany je naozaj dôležitý a práve veda a výskum môžu byť tým spojovacím článkom tohto trhu, ktorý je veľmi národne rozdelený. Teším sa na spoluprácu s pánom Ódym, pretože už pred dvomi rokmi sme o tom spolu hovorili. Som presvedčený, že to nie je jednoduchá diskusia a som pripravený samozrejme maximálne aj prispieť svojimi názormi. Ďakujem. Ďakujem, kolega Eller. Áno, teraz tu bola formulovaná otázka, ako sa postavíme k tejto otázke tejto téme. Špekulovalo sa o tom, ako by to mal urobiť spoluspravodajca Galer. Myslím si, že to musíme robiť tak, ako to boli v minulosti a v oblasti, tejto oblasti sme mali správy o obrany schopnosti Európskej únie. Ja som tam bol taktiež spravodajcom e, pri správe Goltier, alebo spravodajcom pri správe Goltieri. Tam bola tiež kapitola industriálna politika. A myslím si, že niečo, čo prekračovalo v e, hranice politických skupín, bol vzťah k európskemu rozmeru. Máme tu európsky aspekt, ktorý by vyriešil národné dilemy, ale zatiaľ je to nerealistické, pretože ešte máme nedostatočné kompetencie rozhodovacie. A potom druhá otázka, či to vôbec chceme. Takže hlavná otázka je tá, že potrebujeme dokončenie vnútorného trhu, pretože skutočne ten budeme pri tom všetkom potrebovať. Čo sa týka spoločnej línie, tak tá by sa mala orientovať podľa európskych schopnosti a nie vnútroštátnych schopností. Máme tu Európsky parlament, kde o tom budeme diskutovať, kde budeme diskutovať o spoločnej obranej politike. Tam máme jasné rozhodnutia, jasne sa rozhodneme, definujeme jednotlivé aspekty, napríklad súvislosti s integráciou, komunikáciou, všetky tieto otázky, ktoré treba poriešiť z operatívneho, operatívny rozmer a aj nutnosť vytvorenia európskeho vnútorného trhu v tejto oblasti. Takže čo sa týka štruktúry, tak tu máme určitú možnosť agitovať v rámci už odsúhlasených rozhodnutí Máme tu národné, vnútr, národnú vnútroštátnu dilemu a ne, nedá sa len tak slepo obrátiť na Európu a očakávať nejaké ďalšie rozhodnutia a prostriedky. Toto by ani nezodpovedalo tomu, čo Európsky parlament v minulosti e, odsúhlasil. Ďakujem, kolega Audi. Máte slovo. Pán Odi. Dobre, takže nechcem preskakovať komisiu. Prosím, komisia, chcete sa niekto vyjadriť? Sú zástupcov komisie. Dobre, takže stručne, prosím. Len stručne chcel by som potvrdiť to, čo tu zaznelo, ohľadom nadchádzajúceho oznámenia, ktoré pripravuje komisia v súčasnosti. Je to pravda, toto oznámenie bude schválené buď 24. alebo 25. júla, takže už to pripravujeme, tento dokumente sa potom bude diskutovať vo Vilniuse na neformálnom stretnutí ministrov. Taktiež by sme chceli upozorniť na tú druhú správu, ktorú pripravuje ESVČ, tá by mala byť v dispozícii niekedy na konci septembra, na začiatku októbra a bude sa explicitne zaoberať otázkami schopností a spoločnej obrannej a vojenskej politiky. Takže v podstate tieto správy sa budú doplňať a potom taktiež budú nadnesené na Európskej rade v decembri. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz kolega Audi. Ďakujem, pani predsednička. Táto výmena názorov opäť ukazuje, poukazuje na komplexnosť tejto problematiky. A ja si myslím, že je treba si uvedomiť, že 21. storočie premenilo rôzne veci v porovnaní s 20. storočím. Ja si dobre uvedomujem určité obavy, určité otázky kolegov, tak ako tu zazneli. Musíme uniknúť národným režimom a otázka je tá, či to celé viac europeizovať alebo nie. Ide o to, aby sme mali dokument, ktorý by dokázal, ako sa na to pozerajú rôzne politické skupiny a potom následne by bolo dobré, keby sme ten výsledný text mohli predložiť ďalším inštitúciám a aby sme z tejto témy urobili jednu z tém volebnej kampane v roku 2014, tak aby občania taktiež mohli o tomto hovoriť, aby sa mohli k tomu vyjadrovať. Čo sa týka otázky obrany, integrity, bezpečnosti, územia, tak v 21. storočí to nemôžeme vnímať rovnakým spôsobom ako v minulosti alebo rovnako ako to vnímame teraz v tomto prechodnom období. Takže je to nadčasová téma, ktorú nevyriešime úplne tento rok a budúci rok, ale sa to bude riešiť dlho, pokiaľ šéfovia e, alebo hlavy štátov a vlád sa rozhodnú postupovať spoločne, napríklad bez Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo má druhú najväčšiu armádu na svete. Bolo by zásadné, keby v oblasti vojenskej obrany odstúpilo Spojené kráľovstvo Takže je treba sa tým zaoberať, zistiť, čo chcú občania. Ďalej tu máme článok 346. Môžeme ho zmeniť, nemôžeme ho zmeniť, to je otázka. My nie sme ale žiadna federácia, my sme únia štátov, ktoré sú suverénne a budú vždy konať tak, ako sa im bude zdať vhodné. Či chcú odísť z Európskej únie alebo znárodiť nejaký podnik. Tak toto funguje všade. Takže z dôvodov národnej bezpečnosti sa niektorý štát môže vždy rozhodnúť, že bude postupovať určitým spôsobom, ale všeobecne. Otázka bezpečnosti a obrany ponúka úvahu nad tým, či existuje nejaká európska cesta. Na tom chceme pracovať zajtra. Navrhujem vám, tým, ktorí máte čas, aby sme sa stretli v rámci stretnutia tieňových spravodajcov. Zatiaľ nemáme žiadny ďalší text, ale môžeme si vymeniť názory. Ja tu zbieram rôzne podklady, potom predložím text na preklad a uvidíme, či s kolegou poslancom Gálerom budeme schopní dospieť nejakému kompromisu, ktorý by sme potom predložili hlavám štátu a vlád. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Odimu. Chcem vám všetkým pripomenúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 2. septembra 2013. Ďakujem, kolega Eller. Ja mám len taký technický návrh. Potom, čo sme takým Zatiaľ, čo tu pokračujem ešte v prítomnosti tlmočníkov, ktorí sú možno trochu netrpezliví. Takže mohli by sme posunúť rozpravu o horizonte 2020 na september. Isté sú kolegové spravodajcovia pripravení nás informovať, ale aby sme teraz, my traja, sa snažili do 5 minút zhrnúť výsledky pôročnej práce, tak to by bolo úplne až smiešne. Takže Neviem, či si kolegami sa to isté, ale my, ja si myslím, že by sme to mali robiť v septembri. Tlmočníci už tu budú len 5 minút. Takže mm, ja by som skutočne chcel všetkých seriózne informovať o tom, ako to vyzerá. Nejde o to, že by sme to teraz nechceli urobiť, ale máme 5 minút, možno nejakých 5 minút navyše a to si myslím, že nestihneme. Dobre, takže máme tu návrh pána Elera, ktorý sa mi zdá byť veľmi rozumný môžeme odložiť túto diskusiu na september. Skutočne nemáme čas. Tereza, prosím. Ďakujem. Ja nenamietam nič proti tomu, čo navrhuje pán kolega Eller, avšak chcela by som vám pripomenúť, že možno by sme mohli urobiť taký rýchly briefing, pretože v každom prípade dôjde k diskusii a hlasovaniu v tomto výbore v septembri. Takže máme dve možnosti a ktorákoľvek bude podľa, podľa mňa v poriadku. Áno, tak určite nie teraz. Pretože nemáme veľa času. Takže ja sa stretnem a dohodnem so sekretariátom, pokúsime sa nájsť nejaký čas, kedy by tento briefing sa mohol konať, ale nebude to teraz. Ešte by som chcela opraviť samu seba. Poz- Lehota na pozmeňujúce návrh nie je 2. septembra, ale 2. septembra prebehne diskusia v rámci výboru ohľadom správe ODY. A lehota na pozmeňujúce návrhy ešte nebola stanovená to by sme trochu predbiehali. Rada by som vás informovala ohľadom včerajšieho stretnutia koordinátorov. Tam sme dosiahli dohodu medzi všetkými koordinátormi ohľadom postupu v súvislosti s delegovanými aktami v rámcažho výboru a rozhodlo sa, že pokiaľ sedem plnoprávnych členov z aspoň dvoch politických skupín budú namietať, vtedy sa delegovaný akt môže zaradiť na program a tým sa spustí postup na riešenie delegovaných aktov prostredníctvom hlasovania vo výbore. Kopiu tohto rozhodnutia máte teraz v dispozícii všetci kolegovia. Okrem toho, program Kopernikus bol pridelený skupine Sociálna demokracia a taktiež tu máme ústnu otázku. Takže tým, o tomto sme hovorili na zasadaní koordinátorov a keď už nikto nechce nič ďalšie povedať, tak ukončujem naše zasadanie a uvidíme sa opäť po obede o tretej a tam sa potom stretneme s ministrom a taktiež tam bude komisárka Krús. Ďakujem a dobrú chuť.